Ildiko, you ready? Ildiko, pripravená? Môžeme začať? Dobre. Vítam vás. Prepáčte, že začneme o pár minút neskôr, ale máme toho dosť na programe. Ide o výmenu názorov, ktorá sa týka pozmeňujúcich návrhov a téma je Správa jednotného trhu v rámci Európskeho semestra 2015. Slova pani Gál Pelc a porozpráva nám niečo o tých pozmeňujúcich návrhoch. A ak sa hlási o slova aj niekto, kto už nie je na zozname tieňových, tak sa prihláste. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať všetkým predstaviteľom, teda, ktorí predniesli príspevky a, a, aj ďalším spravodajcom, tieňovým, ktorí sa podielali na tom príprave materiálu. A viem, že času sme mali málo, ale moji kolegovia boli aktívni do doposiaľ a máme zatiaľ 161 pozmenujúcich návrhov. Tým je jasné, že táto Téma je veľmi dôležitá a výbory sa jej venujú. Väčšina pozmeňujúcich návrhov sa úzko týka práve ehm, od eh, toho samotného plánovania, ale myslím, že málo je takých, ktoré sa odchyľujú odchylujú od témy. A môžem povedať, že každý, kto predkladal svoj návrh, súhlasí s tým, že k tomu, ak má vnútorný trh náležite fungovať, tak nestačí len reformovať celkový rámec, ale pokiaľ ide o tieto konkrétne právne legislatívne nástroje, treba ich aj náležite uvádzať do praxe. Čiže ak existujú nejaké prekážky, musíme sa pokúsiť ich nejak znížiť lebo bolo by asi irreálne, nereálne predpokladať, že sa nám všetky prekážky podarí odstrániť. Pokiaľ ide o naše, našu úlohu a to, čo môžeme dosiahnuť, je, že musíme z hľadiska stratégie preskúmať e, pokrok, ktorý by sa dal dosiahnuť v rámci vnútorného trhu a musíme sa venovať aj fungovaniu vnútorného trhu. Čiže našou úlohou je preskúmať, kde a ako nastal nejaký rast a pokrok a musíme sa pokúsiť e, stanoviť aj to, kde ešte ostávajú nejaké ťažkosti a musíme si stanoviť patričné priority. A na za... hneď by som chcela spomenúť jeden politovania hodný fakt v tom zmysle, že nielen samotný fakt je smutný, ale ťažké je ho pochopiť, že v tomto roku Európska komisia nepripravila nejaký dokument, ktorý by sa týkal e, stavu a vývoja, respektíve rastu vnútorného trhu. Dosť by ma zaujímal názor komisie na tento fakt ak by tu prítomný predstaviteľ komisie mohol povedať, aká je teda, aký je dôvod e, zmeny štruktúry e, predkladania týchto správ, napríklad tej konkrétne za tento rok. Takže myslím, že e, viacero politických skupín by dokázalo podporiť e, takýto dokument, aby sa táto otázka uviedla na patričnú mieru. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, veľmi sa teším tomu, že tieto sa týkajú na tie najdôležitejšie, kľúčové oblasti, predovšetkým teda na tie, kde možnosti rastu sú najväčšie, to je služby, siete a oblasť digitálnej ekonomiky. Ako vidno aj z návrhov pozmenujúcich, e, môžeme pri k záveru, že zatiaľ sa postupuje celkom dobre. Treba samozrejme urobiť ešte veľký kus v oblasti služieb a aby sa vlastne uvoľnil, uvoľnilo napätie. Pokiaľ ide o tovar, zase tam je situácia pomerne uspokojivá, ale právny rámec musí v tejto globalizovanej ére zodpovedať potrebám trhu, aby dokázal náležite fungovať. Vítam aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú fungovania finančného trhu a umožňujú tieto predpisy, e, e, tieto podmienujúce návrhy by viedli k zlepšeniu prístupu k finančným trhom. Bolo tu viacero návrhov aj ohľadne digitálneho trhu. Vo väčšine aj tieto pozmeňovaky môžem podporiť, pretože by to naozaj posilnilo a zefektívnilo trh. Ďalšia téma siete. Myslím, že tieto siete určite predstavujú čosi ako chrbtovú kosť. Potrebujeme komunikovať, potrebujeme zabezpečovať dodávky, čiže aj logistika je v tom. Takže určite toto predstavuje až 6 zamestnanosti v rámci krajín EÚ a význam sieti stále rastie, preto je veľmi dobré a vhodné, aby sme túto oblasť tiež náležite predpismi upravovali tak, ako je to potrebné. A samozrejme e, ide o to, aby to napomáhalo kreativite a rozvoju. Čiže takéto pozitívne aspekty dokážem podporiť a samozrejme sme pripravení aj na kompromisy, pretože sú tam aj také pozmeňujúce návrhy, ktoré si vyžadujú kompromisy. Rada by som vyzdvihla napríklad e, pozmeňujúci návrh 15. Tam sa požaduje od únie, aby sa v oblastiach, ktoré majú kľúčový význam, aby sa tam e, vytvorili nové celoeurópske politiky v oblasti priemyslu. A myslím, že tento, takýto, konkrétne tento pozmeňujúci návrh sa netýka toho profilu, profilu, ktorému sa my špecificky venujeme, ale vlastne sa to netýka ani tých kľúčových odvetví, ale z hľadiska vnútorného trhu je to vlastne dosť sporná záležitosť a dosť, pokladám samotnú formuláciu v tomto pozmeňujúcom návrhu za dosť neopodstatnenú a predpokladám, že asi bude potrebné ešte troška e, rokovať ďalej o s prekladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu. Myslím, že tento návrh nedokážem podporiť. Je tu ešte ďalšia oblasť, ktorú chcem vyzdvihnúť. Do istej miery sa týka E, toho, čo prebehlo v Štrásburgu na plenárnom zasadnutí. Je to veľmi, veľmi dôležitá téma a to sa týka obchádzania daní, podvod, daňových podvodov, daňových únikov a tak ďalej. Práve tam sa e, načetlo aj v týchto pozmeňujúcich návrhoch, že E, sa tomu treba e, venovať, ale ide o to, aby sme nevysielali nejaké e, falošné tóny v tom zmysle, že nejak politici by do toho mali nejak zasahovať ako aktívni činitelia pri podvodoch. Treba to jasne vyčistiť, ten text. Takže jednoznačne máme záujem bojovať proti daňovým podvodom, treba jednoznačne postupovať razantnejšie a v tomto zmysle dokážeme podporiť pozmeňujúce návrhy, ale ináč vlastne nič viac nedokážem. Ďalej 42 a 43, tieto pozmeňujúce návrhy chcem tiež vyzdvihnúť a preto je nutné o týchto hovoriť, lebo vlastne aj tá formulácia tam nie je celkom jasná. Ide skôr o to, že tie konkrétne špecifické návrhy, ktoré smerujú od členských štátov, tak tie by nemali byť adresované e, na komisiu, ale ide o to, aby samotné členské štáty cez toho svojich parlamentov implementovali takéto rozhodnutia. Myslím, že zaangažovanie e, parlamentov členských štátov je v takéto konštelácii dosť otázne. Takže pre mňa to znamená, že treba troška zjednotiť tie pozície. V tomto zmysle, pokiaľ ide o štvedročné správy, tak e, si myslím, že toto je troška príliš časté, aby sme podávali štva, takéto správy štvrťročne. To by bolo ťažko zrealizovateľné, ale Myslím, že toto by sme taktiež mohli prerokovať ešte. Takže toto boli hlavne tie pozmeňujúce návrhy, kde teda boli tieto myšlienky sformulované, ako som naznačila. E, niekde sa dajú dosiahnuť kompromisy a tých teda väčšina, tých, drvivá väčšina je priateľná z tých návrhov a potom niektoré, na ktoré som poukázala, si vyžadujú ešte ďalšiu diskusiu. Ďakujem vám za pozornosť a rada si vypočujem vaše názory. Ďakujem. Sergio Gutierrez. Sergio Gutierrez, e, ďakujem. también... Ďakujem, pani predsedajúca, a ďakujem aj prednášajúcej, a teda pani spravodajkyni, za prácu, ktorú vykonala. Skutočne vytvorila aj veľmi dobrú klímu pre spoluprácu a vzájomné pochopenie pri príprave toho materiálu. Chcem povedať, že my ako výbor INKO sme proti tomu, aby sme e, sa uberali cestou späť niekam, určite, že nám závisí mnoho na raste v rámci jednotného trhu a vnútorného trhu a práve, že pokiaľ nastáva určitý, určitá cesta späť, tak tento náš výbor by to mal brať do úvahy a iste treba sa samozrejme aj sťažovať, keď sa niečo zlého deje a nemali by sme eh, ísť cestou späť. Myslím, že už všetci máme pokrk toho, keď sa stále len hovorí o raste, ale chýbajú nejaké konkrétne politiky, ktoré by viedli k udržanateľnému rastu a tohoto svetkania sme boli za posledné desaťročné. 10 a To platí aj pre jednotný trh, aj pre digitálny trh. Takže politické gesta majú svoju relevantnosť, povedzme, v súvislosti s rastom, ale v podstate je to také protirečenie, pretože nakoniec tento semester je jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii, aby sme mohli nejak ovplyvňovať aj vnútroštátnu politiku v tomto smere. Sú tu dve veľké, dva veľké nedostatky, totiž na jednej strane je tu tá nová ekonomická stratégia a my práve toto chceme podporiť ale problém je s tým, že sa niektoré veci neplnia, ktoré sa týkajú vnútorného trhu a preto treba využiť aj tie nástroje, ktoré máme k dispozícii pre jednotlivé členské štáty, napríklad ten e, finančný rámec, ja v perspektíve viacročný finančný rámec. A pokiaľ ide o reformy, niekedy pociťujem akoby únavu z reforiem Hovorí sa stále, že chceme vytvoriť ozajstný jednotný trh alebo chceme vytvoriť ozajstný digitálny trh, ale pritom vieme, že v sociálnej oblasti dochádza ku kráteniu prostriedkov, čiže je to na úkor rastu. A tento proces európskeho semestra myslím, že je teda dobrý nástroj, len ho treba náležite využívať. Okrem toho súhlasím s tým, že tu je spoločný menovateľ aj cestou tých eh, pozmeňujúcich návrhov a tam eh, by sme sa touto cestou, pokiaľ sa to presadí samozrejme a schváli, by sme sa mohli uberať ku efektívnemu jednotnému trhu. Samozrejme existujú aj určité rozdiely v názoroch, v konkrétnych niektorých jednotlivostiach, ale je tam napríklad jeden návrh taký, ktorý by mal za cieľ zbrzdiť rast vnútorného trhu a proti takýmto návrhom samozrejme radikálne e, sme. Máme opačný postoj. Ale môžem povedať, že správa ako taká je veľmi solidná, veľmi kvalitná. Naše návrhy Myslím si, že sú zadefinované veľmi dobre. A čo vlastne chceme? Poprvé, chceme dosiahnuť ten plán investícií, ten Junckerov plán, čiže nielen z hľadiska kvantity, ale aj z hľadiska kvality, aby sa skutočne investovali prostriedky tam, kde treba, aby sa posilnil jednotný trh, napríklad v oblasti energetiky, aby tie investície tam prúdili a aby sme neboli až taký závislý na nejakých politických konjunktúrach smerom von. A myslím si, že problém je niekedy aj s tými fixnými nákladmi. Stáva sa, že samotné e, náklady na platy sú často e, príliš vysoké a preto žiadame, aby sa reformy konali nejak ináč. Preto sa to týka mnohých miliónov občanov. Hovoríme o energetickom trhu a vieme, že tieto náklady v oblasti energetiky sú veľmi vysoké. Niečo by sme s tým mali robiť. Čiže je tu energetika, je tu digitálna ekonomika a vieme aj to, že teda je preto potrebné vytvoriť patričné infraštruktúry. Opäť chcem povedať, že sme hodne pozadu, pokiaľ ide o e, digitálny trh a percentá, teda pokiaľ je rozdiely v percentách oproti USA, tak je to obrovský rozdiel, alarmujúci rozdiel. A ide o to, aby vlastne sme mali aj ľahký prístup, aby sa efektívne dalo narábať s týmito nástrojmi, aby to bolo na prospech európskych podnikov. A vlastne nemáme dostatočný impuls zrejme zatiaľ, aby tu fungoval tento jednotný digitálny trh. A dôležité je hovoriť aj o reindustrializácii. Myslím, že toto je spoločný menovateľ taktiež. Existuje tu mnoho rôznych priemyselných odvetví a dôležité je, že v rámci hrubého národného produktu e, je stále ešte priestor na zlepšenie situácie. Je tam stále ešte rozdiel okolo 6,5% oproti iným regiónom sveta. Sme pozadu. A myslím si, že tieto veci treba brať vážne, pretože zdá sa, že sa nám nedarí, ako si urobiť si kvalitný plán, ktorý by sme potom aj dokázali dodržiavať. A ide o to, že je tu priestor pre vytváranie aj nových pracovných príležitostí v oblasti digitálneho sveta. A sú tu aj nové segmenty, ktoré očakávame, že sa budú ďalej v blízkej budúcnosti už rozvíjať. Viem, že existuje tu viacero spoločných vecí, na ktorých nám záleží, aj prierezov vo viacerých výboroch. Tieto dokážeme podporiť. A viem, že treba zlepšiť aj spoluprácu cezhraničnú, musíme tieto hodnoty posilňovať a je tu tiež príprava novej smernice, pokiaľ ide o zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie. A vieme, že v tomto smysle ešte, ešte existujú v rámci EÚ rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. A Vieme, že je dosť malé percento malých a stredných podnikov, ktoré majú prístup ku verejným súťažiam, pokiaľ je o verejné obstarávanie alebo pokiaľ je o poskytovanie služieb pre štátne orgány. Myslím, že je na nás, aby sme vytvorili patričné impulzy pre posilnenie rastu v záujme vnútorného trhu. Toľko je z mojej strany zatiaľ, toto som chcel povedať a ešte raz ďakujem spravodajkyni za vypracovanie správy, ktorá je veľmi kvalitná. Oceňujem ešte raz jej prácu a oceňujem aj to, že priebežne s nami stále viedla dialog a ide o to, aby sme spoločnými silami napomohli rastu v oblasti ekonomiky. Ďakujem. Um, thank you. I'm the ECR shadow on this, so just to... Ďakujem. Ja som tieňová spravodajkyňa ECR. Niekoľko mm, bodov e, k tomuto, k tejto téme E, ide o ten pôvodný zámer, na ktorého by sme sa mali držať, to znamená, aby si členské štáty vymieniali osvedčené postupy a nie žiadne tvrdé politické rozhodnutia, tvrdé, tvrdú politickú líniu. Takže e, by tam mala byť určitá pružnosť pre interpretáciu, to je kľúčové. E, pretože samozrejme Mm, v prípade príliš voľnej interpretácie potom môže prichádzať k určitým e, deformáciám trhu. E, takže všetky tie ukazovatele, ktoré sa budú používať, by mali byť pružné, mali by sa používať také ukazovatele, e, ktoré ukazujú európsky európsku ekonomiku a výkon e, európskej ekonomiky v tom globálnom kontexte. E, pani Kalas a ďalší e, predložili návrhy na zmenu a doplnenie v tejto oblasti. A pritom sa samozrejme majú využívať aj konzultácie so zainteresovanými stranami a je to samozrejme neustále prebiehajúci proces. E, ja som tiež predložila určité návrhy na zmeny a doplnenie. Ide tu o to, ako sa budeme e, držať tej primárnej a sekundárnej legislatívy. pokiaľ ide o digitálny sektor a sektor energií. Toto je mm, pomerne zložitý e, kontext. Treba zdôrazniť prínos e, sektora služieb. E, predložila som zmeny a doplnenie, doplnenia, ktoré sa týkajú elektronického obchodu, najmä pokiaľ ide o rôzne bariéry, ale tieto prekážky, ktoré tam sú, sú určite problematické aj v iných oblastiach a ochrana duševného vlastníctva. E, samozrejme, to je ďalšia dôležitá téma, ale nie je dôležitá len e, z hľadiska e, konkurencie, ale takisto aj z hľadiska ďalšieho rastu. Takisto som predložila návrhy k finančným službám. Takže ďakujem vám za usilovnú prácu a tešíme sa na kompromisné návrhy zmien a doplnení, doplnenia, zmien a doplnení. Takže to je zatiaľ všetko z mojej strany za skupinu ALDE. Ja by som chcel upozorniť e, na zmeny a doplnenia predložené týmom ALDE. Máme tam niektoré priority. Jednak metodika na meranie obmedzovania, znižovania administratívnej záťaže. Otázka stojí takto. Máme vôbec nejakú metodiku, lebo je veľmi dôležité toto merať, e, mať nejaký konkrétny parameter. To je veľmi e, zaťažujúce napríklad pre, Európ, pre malé a stredné podniky v Európe. Niektor, niekoľko členských štátov už podniklo kroky, ale malo by sa to povzniesť na európsku úroveň a toto by bol zásadný krok, to znamená táto metodika. Okrem toho, implementácia európskeho semestra, myslím, že e, treba neustále opakovať, že to skutočne treba Eh, implementovať. 14. októbra vydal eh, Európsky parlament eh, vyhlásenie a zmena doplnenie 43 preberá vlastne znenie tohto dokumentu a na tom sa myslím všetci zhodneme. Zmena doplnenie 43 teda. Okrem toho treba pripustiť, že plne funkčný jednotný trh je zásadne dôležitý, aby mali aj investori v Európe istotu. Jedine toto je našim cieľom, ten jednotný funkčný trh. Spotrebitelia sú e, samozrejme ovplyvnení negatívne každou fragmentáciou e, tohto jednotného trhu a treba aj investorom navrátiť dôveru. Toto je veľmi dôležité. Európska únia musí byť naďalej schopná vo svetovom meradle a práve e, e, digitálna ekonomika je jedným z predpokladov. Tu by sa malo e, investovať do broadbandových sietí a technológií a to skutočne všade. Okrem toho treba zreformovať systém ochrany duševného vlastníctva v záujme jednotného digitálneho trhu E, potom ide samozrejme o práva spotrebiteľov, ktoré síce sú teoreticky definované, ale v praxi sa nie vždy uplatňujú. Treba ich teda ochraňovať. A pokiaľ tento problém bude pretrvávať, tak nemožno ani využiť plne potenciál e, elektronického obchodu e, v Európe. Digitalizácia verejných služieb je ďalší dôležitý krok to znamená, e, tak, aby e, boli e, verejné správy v Európe efektívnejšie a rýchlejšie. Ďakujem vám. Denis Jank, prosím. Ďakujem. A ja chcem poďakovať spravodajkyni. Návrh stanoviska je podľa mňa veľmi dobrý a tie moje návrhy na zmeny a doplnenie sú skôr takými dodatkami, ale e, nejdu proti podstate toho textu. Súhlasím s tými, ktorí zdôrazňujú význam digitálneho jednotného trhu. Ja som nepredložil veľa zmien a doplnení v tomto smere, ale súhlasím s tým, čo som si vypočul o potrebe ochraňovať e, práva o spotrebiteľov Väčšina mojich zmien a doplnení eh, súvisí práve s potrebou poskytnúť eh, podporu a zaistiť eh, určité istoty pre investorov, ale to vyžaduje aj podporu zo strany občanov, lebo všetky tieto zmeny sa týkajú mnohých ľudí a všetky chyby môžu podkopať dôveru v Európu a v jednotný trh. Samozrejme, to treba dať do súvislosti aj so situáciou v oblasti zamestnanosti, takže sa treba pozerať aj na sociálnu dimenziu tohto digitálneho trhu, e, vnútorného trhu a na tie základné princípy vnútorného trhu. Väčšina z tých mojich zmien a doplnení súvisí práve s týmto a myslím, že hovoria sami za seba a e, neobsahujú žiadne revolučné myšlienky, e, pokiaľ ide o to, čo tvrdí Európsky parlament, lebo toto sú, hovorím tam v podstate o existujúcich nástrojoch. Ja by som možno chcel podrobnejšie e, ešte pohovoriť o, o obchodných dohodách. E, nechcem teraz zabiehať do všeobecnej rozpravy o tom, či sú dobré alebo nie, ale pokiaľ ide o tento výbor, Eh, v súvislosti s mechanizmom regulačnej spolupráce. Je, eh, toto je veľmi dôležité, ale pokiaľ ide o regulačnú spoluprácu, tak vlastne hovoríme o pravidlách, ktoré sme vytvárali v minulosti a ktoré by sme možno mali zrevidovať, zaviesť nové pravidlá. A to eh, by malo ísť na Radu pre regulačnú spoluprácu a tam parlament nie je zastúpený. No a potom sú rokovania E, zamestnancov komisie a zainteresovaných strán a náprotivkov pravdepodobne, napríklad v prípade zmluvy so Spojenými štátmi, ale in, sú iné zmluvy s Kanadou a podobne. No a potom e, sa výsledok predloží parlamentu a my môžeme povedať maximálne áno alebo nie. Takže E, v budúcnosti e, by sme sa v podstate vôbec už potom nemuseli zaoberať e, legislatívnymi návrhmi tu v tomto výbore, pokiaľ sa nakoniec môžeme k tomu vyjadriť len áno alebo nie. To je skutočne veľmi ťažké, lebo v prípade, že sa to dostane do parlamentu, tak potom sa k tomu chce vyjadriť aj Kongres Spojených štátov alebo Kanady ako toto všetko zorganizujeme. To znamená, na to sa nabaluje celý rad otázok a tá diskusia ešte ani nezačala poriadne. Možno, že neskôr sa ešte k niektorým veciam, ktoré sú zatiaľ ešte vzdialené, e, vyjadrím. Takže keď hovoríme o implementácii jednotného trhu, treba si uvedomiť, že vlastne zatiaľ nebudeme vedieť, ako bude organizovaný jednotný trh v budúcnosti, ak, nám, ak to ani komisia zatiaľ vlastne nevie. Ďakujem, Denis. A Pascal de Bond, prosím. Euh, Ďakujem, Vicky. Nechcem rozširovať to, čo už bolo povedané. Už e, zazneli určité veci na tému TTIP a e, toho, že parlament má kapacitu konať v tejto oblasti. Ale chcem sa poďakovať e, spravodajkyni za túto prácu. Vidím, že je tu skutočná vôľa zohľadniť rôzne pripomienky z rôznych strán a to je naozaj dobré. Pokiaľ ide o tú daňovú otázku, o tú pripomienku k daňovej harmonizácii, pre mňa toto vlastne, to bol náš e, pozmeňovací návrh. E, ono to má určitú symboliku, e, možno politického konfliktu medzi nami, ale ja nechcem, aby ste si mysleli, že to je o tom politickom konflikte. Ak ste sledovali to, čo hovoril pán Juncker, keď sa predstavoval dvakrát pred našim parlamentom, tak ste počuli, že toto bude jednou z hlavných tém o, politiky a že to bude takisto súčasťou určitej novej Európy, ktorá bude už konvergentnejšia v tejto otázke. A že vďaka daňovej harmonizácii nájdeme peniaze, ktoré potrebujeme zúfalo na investície. A to zasa vyvolá ten pákový efekt, že prídu súkromné investície, ktoré potrebujeme. Takže ja by som nechcel, aby sme sa vzdávali tej daňovej harmonizácie alebo daňového zbližovania sa, daňovej konvergencie pod tou zamienkou, že to vyvoláva politický konflikt. E, ja si myslím, že toto možno budeme ešte v budúcnosti potrebovať a bude to súčasťou verejnej politiky. Ja som ochotný diskutovať opäť o tejto otázke v pragmatickom kontexte a nie v politickom kontexte. I keď pre mňa to nie je až, taká, e, až taký problém diskutovať politicky v parlamente, to musím ešte podotknúť. E, pokiaľ ide o ďalšie body, Nebudem zachádzať do detajlov mojich pozmeňovacích návrhov, ale mm, zdôrazňujem jednoznačne, že kritéria agendy 2020 musia tu byť zapracované a opätovne potvrdené. To znamená, že trh to nemá byť hociaký trh. Je to trh, ktorý splňa určité kritéria udržateľného rastu. Je potrebné to pripomenúť a takisto musíme pripomenúť že musíme rešpektovať určité sociálne záväzky, určité sociálne a ekologické kritéria. Musíme obhajovať e, hodnoty, ktoré sú základom Európskej únie. Tie nesmieme stratiť v mene nejakej väčšej efektívnosti a väčšej konkurencieschopnosti Európy. Ja si myslím, že nebude existovať udržateľný rast ani rozvoj bez e, toho, aby sme e, budovali na týchto hodnotách a to nemôže byť prednejšie ako efektívnosť. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a takisto e, skupinové žaloby, nad, tý, nad týmto by sa mohla, mohol náš vývoj, e, pardon, výbor ešte viac zamýšľať. Tu máme čo prispieť. Ďakujem. Thank you. Dynamism. Ďakujem. Hm, dynamické, výborne. A Maria Grakin je teraz na mojom zozname. Ak sa chce prihlásiť niekto ďalší, prosím, dajte mi vedieť. Ďakujem, pani predsedajúca prvom rade vám chcem, e, chcem teda spravodajkyni a tieňovým spravodajcom poblahoželať k práci. Je to veľmi náročná správa a veľmi dôležitá pre nás všetkých. Fungovanie jednotného trhu, to vlastne zahrňa všetko. A e, keď je tá správa dobre vypracovaná a sú tu dobré e, pozmeňovacie návrhy, tak to je veľmi pozitívne dáva to parlamentu väčší kredit, lebo my e, chceme mať lepšiu reguláciu pre Európsku úniu aj jednotný trh. Ja síce nie som tieňová spravodajkynia, som len členkou tohto výboru a snažím sa skutočne všetko veľmi e, pozorne e, sledovať. Toto je moje prvé funkčné obdobie a potrebujem určite viac času, aby som sa lepšie zorientovala. Ale skutočne chcem poďakovať e, spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, ale chcem sa spýtať, prečo e, pozmeňovací, ten pozmeňovací návrh o e, tých správach o konkrétnych krajinách. V tom návrhu sa hovorí o tom, že tá správa o konkrétnej krajine by sa najskôr mala predložiť v Národnom parlamente až potom na rade. Ja neviem, či som to pochopila správne, ale ak ste mali na mysli toto, povedzte mi prosím prečo, pretože nakoniec ja som bola ministerkou, bola som aj e, poslankyňou parlamentu vo svojej krajine. A e, ak sa správa prekladá rade, tak musí byť schválená tou najviac reprezentatívnou inštitúciou, a to je parlament, nie vláda. Takže E, pokiaľ ide o to, ako často by sa to malo robiť, či raz za štvrť roka, alebo ináč, to už nie je tak e, dôležité. My ako Európsky parlament samozrejme chceme byť zapojení do celého procesu. E, žiadame to od komisie aj od rady, aby nám to umožnili. Možno by sme tu predsa len mali mať trocha iné znenie. A pokiaľ ide o reindustrializáciu, tak e, plne súhlasím s kolegom a s tým, čo povedal. Predtým, než som prišla, tak som počula o tom, že Európska únia má nedostatok industrializácie, že prichádza o priemysel. Takže to treba nejak e, napraviť. Ale kde inde na to máme príležitosť, než práve v tejto správe? práve v správe, ktorá sa týka e, jednotného trhu. Možno by sme predsa len mali tam e, zahrnúť aj odkaz na reindustrializáciu. Ďakujem vám v každom prípade za túto vynikajúcu správu. Ďakujem, ja sa pripájam k tým, ktorí sa poďakovali spravodajkyni za prácu. Ide to dobrým smerom. Chcem poukázať na dva body, ktoré možno sa tu už objavili, ale chcem ich ešte trochu zhrnúť. Pokiaľ ide o celý semester a jeho vplyv na efektívnosť vnútorného trhu a celej našej ekonomiky EÚ, tu sú dve myšlienky, ktoré musíme zdôrazňovať. Poprvé, Nestačí dobrá legislatíva, je potrebné, aby bola efektívna, aby tu bola veľmi veľká efektívnosť a myslím si, že ako viacerí z vás povedali, je tu veľmi dôležitý ten digitálny trh. Ale čím viac máme e, digitálnosti na trhu, tým menej efektívna je legislatíva. Čiže e, tie nové digitálne záležitosti a zároveň aj podkopávajú legislatívu. E, pokiaľ ide o e, túto otázku práva na digitálnom trhu tie veľké podniky sa vyhnú dodržiavaniu legislatívy a tie malé a stredné podniky to sú tí najzraniteľnejší ekonomickí aktéry. A tu si musíme uvedomiť, že rásneho trhu závisí od všetkých podnikov, nielen od veľkých, ale od tých malých a stredných, pretože aj na nich sa viažu spotrebitelia. Takže toto je veľmi dôležité povedať. Celá tá nedokončenosť vnútorného trhu, keď sa pozrieme na e, rôzne druhy spotrebiteľov, tak musíme tam zapracovať všetky indikátory všetkých aktérov. A takisto musíme skúmať prostriedky nápravy, čo je možné robiť, keď sa nerešpektuje legislatíva a legislatívne postupy. Na tomto náš výbor pracoval už aj v minulom e, volebnom období, ale myslím si, že to ide, že to ide správnym smerom a nájdeme kompromisy aj pri pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Um, Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil, takže požiadam spravodajkyňu, aby sa ujala slova. Ďakujem za slovo a prvne si zhrniem svoje myšlienky, dovolte, e, aby sme sa obrátili na komisiu najprv. Nech reaguje na ten podnet. Ako vlastne vznikla táto situácia, že ten dokument, ktorý sa týka integrácie jednotného trhu, nie je pripravený. Ďakujem. Takže veľmi pozorne budeme nač- načúvať, čo nám povie komisia pán Moč. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca krátkosti a stručne, prvne zodpoviem otázku, ktorú položila pani spravodajkyňa. Chcem povedať v prvom rade, že komisia víta obsah tejto správy a určite sa tam podporuje, ale respektíve počiarkuje význam vnútorného trhu. Komisia teraz pracuje na svojom pracovnom programe na rok 2015. Ešte nie sme s tým hotoví, ale zameranie tejto správy na oblasti, kde treba prehlbiť vnútorný trh a aj tie oblasti, na ktorých my na komisii pracujeme, napríklad e, digitálny trh, obstarávanie a tak ďalej. Toto sú tiež priority popri iných a myslím, že tam napredujeme. Samozrejme, je tu aj významná oblasť presadzovania práva, ale potom e, je tu aj dôležitý aspekt e, riešenia porušení predpisov. Ďalej e, tým dôležitým nástrojom aj z hľadiska digitálneho sú vlastne cezhraničné operácie. A e, ide o to, aby tie prostriedky, ktoré v dispozícii v tomto smere máme, fungovali na prospech podnikov. Ale pokiaľ ide o konkrétnu otázku ohľadne tej integračnej správy, alebo správy o integrácii, komisia nepokladá e, toto ako za krok naspäť, to, že momentálne nie je k dispozícii e, takáto správa. Ak sa pozrieme na prehľad o raste a porovnáme si to s predchádzajúcimi rokmi, tak vidíme, že teraz práve, že jednotný trh zaznamenal oveľa väčší význam vieme, čo je treba urobiť v rámci Európy, vieme, čo je treba urobiť na národnej úrovni a vieme, kde sú medzery. A toto z hľadiska európskeho semestra nám dáva mnoho významných mílnikov alebo bodov, o ktoré sa môžeme opierať. Takže to, že teraz tá správa nie je e, k dispozícii, tak to netreba tak vnímať, ako by nám na tom nezáležalo na komisii, ale nová komisia sa rozhodla nezaradiť to, pretože najprv si chceme celé prehodnotiť, ako sa podávajú tieto správy o jednotnom trhu. To neznamená, že nebude žiadna správa, práve naopak. Máme ale k dispozícii iné nástroje na predkladanie správ. Máme tu, povedzme, určitú nástenku, kde sa určuje, alebo kde sa prezentuje skóre a tak ďalej. Takže hľadáme niečo, čo bude lepšie než to, čo sme mali doteraz. Čiže pracujeme na tom a dúfame, že v roku 2015, a to čím skôr v danom roku, sa nám, sa nám podarí predložiť tú správu. Pani predsedajúca prosí rečník, aby hovoril trochu pomalšie. Už končím, hovorí rečník. Takže nie je to otázka toho, že by sme neprikladali patričný význam predkladaniu správ o jednotnom trhu, ale chceme to urobiť ešte lepšie než doteraz. Tak hodláme postupovať v roku 2015. Ďakujem. Rapporteur. Spravodajkyňa? Ďakujem komisii za toto vyjadrenie. No, veľmi som z toho nezmúdrela a neoveľa šťastnejšia nie som pretože si myslím, že keď niečo je dôležité, tak e, sa k tomu nestávame tak, že to necháme len tak bokom, ale práve, že nejak počiarkneme ten význam. Keď povedzme, že sa to teraz odloží a o rok už potom bude lepšia, kvalitnejšia tá správa, no neviem, neviem. Ja si myslím, že keď je nejak, niečo, nejaká téma prioritou, a toto je prioritná téma, tak by to malo byť jednoznačne obsiahnuté aj v patričnej správe, aby to bolo jednoznačne čitateľné z tej správy, že to tam je, mala by tam byť nejaká samostatná kapitola, treba a, aby sme nemuseli tu na medzi riadkami hľadať niečo, že či tam nejaká zmienka o tomto, a aby sme nemuseli klásť takéto otázky, pretože integrácia je dôležitá. Čiže integrácia neznamená len to, že koľko percent sa podarilo E, zrealizovať nejakými presunmi a tak ďalej. Ďakujem samozrejme aj tieňovým predstaviteľom, ďakujem im za ich stanoviská a súhlasím s väčšinou ich predostretých názorov a návrhov. Myslím si, že celkovo aj smerovanie je také konsenzuálne a myslím si, že aj kompromisy bude pomerne ľahké dosiahnuť. Som pripravená na to, aby sa podarilo e, dopracovať sa k čo najlepším kompromisom. Je tu niekoľko bodov, ktoré podľa mňa možno boli troška vnímaní nepresne, asi som ich e, možno nevysvetlil dostatočne jasne. Takže pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh pána Antona Sagoagu, tak tam jednoznačne súhlasíme s tým, a to hovoríme aj pani Milatini, že naše smerovanie je také, že národné parlamenty by sa v súvislosti, že proste, že by mali väčšiu úlohu a väčšiu zodpovednosť e, v rámci tých e, otázok, ktoré majú význam celkového, e, z hľadiska celkového nasmerovania. Čiže chceme zakomponovať aj tie národné parlamenty, aby nemali pocit, že všetko, čo sa má diať v rámci jednotlivých krajín, že o všetkom sa rozhodne kde si vyššie. Práve ide o to, aby sme ich zakomponovali do toho rozhodovania. A z hľadiska obsahu a smerovania, áno, súhlasím s tým, o čom sa tu hovorí. Ďalej pokiaľ ide tie štvedročné správy, neviem s tým súhlasiť, pretože štvedok je tak krátke obdobie, že budeme vlastne behať len z jedného do druhého takéhoto podávania správ. V podstate to nie je ani dostatočný časový priestor na získavanie patričného objemu údajov, z ktorých sa potom dá vypracovať nejaká správa. Samozrejme, ja som otvorená novým myšlienkam, len Mm. Viete, mám určité pochybnosti v tom zmysle, že keby mala byť takáto správa predkladaná zo strany komisie jednotlivým e, výborom parlamentu štvrťročne, tak si myslím, že to by bolo ozaj veľmi náročné a ťažké by to bolo zvládnuť jednoducho, ale som otvorená podnetom. Pokiaľ je odborné otázky, tam absolútne súhlasím, treba pokiaľ ide o obchádzanie platenia daní, čiže daňová, daňovú optimalizáciu alebo keď je daňové podvody, tak samozrejme tam súhlasím s tými opatreniami, ktoré sa tu navrhujú. A ide o to, aby sa e, naše aktivity v tomto zmysle nezoslabovali, ale práve naopak posilňovali. Takže toto eh, by som chcela o tu hm, proste náležite nájsť tú patričnú formuláciu cestou kompromisov. A, a tiež súhlasím s tým, že predpis musí byť nielen dobrý, kvalitný, ale musí byť aj efektívny. A myslím, že práve toto, pokiaľ ide o služby, tam jednoznačne právne predpisy musia byť v súlade s tým, čo vyžaduje momentálna prax a trendy. Takže aj tam záleží na tom, ako sa nám podarí posilniť e, úlohu legislatívy. Ešte raz by som vás chcela poprosiť v rámci výboru, pardon, komisie prosím, aby prehodnotila svoje stanovisko v niektorých aspektoch, napríklad pokiaľ je o to predkladanie správ. A pokiaľ ide o aspekty e, pozmeňujúcich návrhov, myslím, že či je to ústna alebo písomná forma, to nie je až také dôležité. Dôležitý je obsah. A samozrejme, opakujem, som pripravená na kompromisy. Ďakujem vám. Ďakujem. Ak dovolíte, zopakujem to, čo som povedala predpoludním o výmene názorov, ktorá, ku ktorej došlo medzi kolegiom komisárov a konferenciou predsedov výborov včera večer. Ja som sa zúčastnila na tomto zasadnutí v mene nášho výboru. Pán Katajnen hovoril o dôležitosti prehlbenia jednotného trhu, hovoril o dôležitosti implementácie a presadzovania legislatívy. Hovoril o tom ako o priorite. A ja som vzniesla rôzne pripomienky v mene nášho výboru a povedala som, že my sa budeme snažiť počas semestra lepšie monitorovať vnútorný trh, ale pán Katajnen na mňa nereagoval. Takže ak komisia hovorí, že jednotný trh je naozaj dôležitý, implementácia legislatívy je dôležitá, ale chce monitorovať iným spôsobom, tak my by sme chceli vedieť viac o tom, ako komisia toto chce robiť? Aké má plány? Dnes predpoludním som hovorila mm, o včerajšom zasadnutí a hovorila som, že o tom chcem hovoriť aj s koordinátormi. Chceme hovoriť o tom, ako e, kontrolovať tú prácu komisie na implementácii legislatívy. Toto je taký veľmi stručný prehľad, veľmi stručné zhrnutie toho, čo sa tam povedalo. Bolo to veľa vecí. Um, ale komisia, komisia sa k tomu e, môže vyjadriť k tomu monitorovaniu. Ale som si, som si istá, že my budeme musieť robiť v tejto oblasti viac a budeme chcieť robiť viac, ale ešte si samozrejme počkame na to, čo povedia k tomu ostatní koordinátori. Ďakujem. Katrin e, Stiller prevezme predsedanie teraz, lebo ja som spravodajkyňa k ďalšej správe a E, bude pre mňa pohodlnejšie, keď nebudem predsedať zasadnutiu, keď budem musieť zároveň aj prednášať správu. Ďakujem. thank you, uh, Madam Chairwoman, who is now going to listen to the report which she has responsibility for. Ďakujem, pani predsednička. Teraz si vypočujeme vašu správu. Budeme sa teda hneď venovať správe o osobných ochranných pomôckach. Predsednička je spravodajkyňa pre túto správu. Chcete priamo začať? Alebo E, dáme najskôr slovo komisii, aby predstavila posúdenie vplyvov. Thank you. Uh, good afternoon in the first place. Thank you very much. Thank you for giving us this opportunity. Ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste nám dali možnosť predstaviť zhrnutie štúdie o posúdení vplyvov k smernici o osobných ochranných prostriedkoch. Ako sme organizovali túto štúdiu. Zadali sme dve externé štúdie. Takisto sme viedli verejné konzultácie a sprístupnili sme správu o výsledkoch tejto konzultácie. Okrem toho by som chcel ešte poukázať na to, že sme dostali 77 odpovedí na verejnú konzultáciu. 27% prišlo od podnikov, 18% od priemyselných e, zväzov, 22% od občanov, 14% od národných orgánov a 20% odpovedí bolo od normalizačných a notifikovaných orgánov. Ja môžem samozrejme toto zaslať aj písomne, 27 e, odpovedí prišlo od podnikov, 18 od e, priemyselných zväzov, 22 prepačte 21 od jednotlivých občanov, 14 od národných orgánov a 20 od notifikovaných orgánov a normalizačných orgánov. Počas celého tohto procesu sa všetko diskutovalo aj na pracovnej skupine pre túto smernicu PPE. Tam boli zástupcovia členských štátov, zástupcovia priemyslu, spotrebiteľov, normalizačných inštitúcií a orgánov a notifikovaných orgánov. Návrh bol prijatý 27. marca tohto roka. Tie hlavné záležitosti, ktoré sa riešili, boli zosúladenie z NLF, ktoré produkty budú pokryté, zmeny v klasifikácii PPE produktov, zjednodušenie technických ustanovení a voľba právneho nástroja. Pokiaľ ide o zosúladenie s novým právnym rámcom, NLF. Toto je záväzok komisie všeobecný, um, záväzok novú legislatívu a aj revidovanú legislatívu musíme zosúľadiť s NLF. Takže tu sme nezaviedli špecifické zmeny. Takže posúdenie vplyvov sa už vzťahuje na nový legislatívny rámec a nekonštatovali sme tam žiadne ťažkosti, žiadne zvýšené náklady pre podniky alebo notifikované orgány a nevzniká žiadna priveľká záťaž pre malé a stredné podniky. Potom sme hodnotili e, pokrytie produktov, pretože väčšina členských štátov žiadala, aby sa zaviedla výnimka E, respektíve je tu existujúca výnimka, ktorá sa týka rukavíc na umývanie e, riadov na súkromné použitie a žiadali, aby táto existujúca výnimka bola opätovne preskúmaná. Dôvod, prečo sa to žiada, je, keď sa to porovná so súčasnou smernicou, ktorá má 25 rokov, Z tohto produktu sa stal masový trh. A v dôsledku toho orgány dohľadu nad trhom a spotrebitelia nevedia už rozoznávať medzi produktami, ktoré sú určené na súkromné použitie a tými, ktoré sú určené na profesionálne použitie, pretože tieto produkty majú rovnaký dizajn, rovnakú farbu a predávajú sa na rovnakom mieste v supermarkete. A preto sme chceli preskúmať opätovne tieto priemyselne vyrábané produkty. Máme problém aj s inými druhmi produktov um, a ten problém sa týka štatistiky. My sme sa snažili hľadať tieto štatistiky, ale naše členské štáty ich nezbierajú. To znamená, že štatistiky v to, v, pre túto oblasť neexistujú. My sme sa informovali, či členské štáty majú nejaké dáta, nejaké čísla. Len jeden členský štát hovoril o 150 tisícoch prípadoch popálenia rúk, ale Bolo to hlavne z dôvodov, že spotrebitelia využívajú produkt nesprávnym spôsobom v rozpore s, ná, s, návodom, s návodom, respektíve využívajú e, produkty, ktoré nie sú v zhode. Ale nemáme ďalšie údaje o, o tom, ako sa používajú produkty v súlade um, s predpismi. Takisto, pokiaľ ide o pracovné nehody, aj tam nám chýbajú o, e, údaje. Keď sme pripravovali posúdenie vplyvov, my sme sa rozprávali s, so zástupcami výrobcov a odpoveď, ktorú sme dostali, bola, že toto nie je problém, pretože dnes výrobcovia, ktorí ponúkajú tieto produkty, dodržiavajú ochranné pravidlá Takže z ich pohľadu to nevyvoláva žiadne náklady. Avšak, ak e, máme výrobcov, ktorí vyrábajú produkty s ochranou funkciou, avšak z technického hľadiska ten produkt e, ne, neponúka tú ochrannú funkciu v skutočnosti, tak potom výrobca bude musieť opraviť toto tvrdenie a ten, tie náklady budú 10 až 20 v závislosti od toho, čo robia. Trh s rukavicami je dominovaný najmä importami Týka sa to všetkých rukavíc, nie iba týchto. Nemáme špecifické údaje na každý druh. E, európska produkcia rukavic je asi vo výške 100 miliónov eur, ale celkový trh importovaných rukavic je 1,5 miliardy eur. Sú aj iné typy rukavic, napríklad na zahradnícke práce a tie sú takisto v rozsahu smernice PPE. Pokiaľ ide o klasifikáciu produktov, My e, sme sa snažili vyhodnotiť situáciu, kde máme produkty, ktoré sú vyrobené na to, aby chránili používateľa pred ohrozením života alebo stálym poškodením zdravia. A to tie produkty, ktoré nepodliehali prísnemu hodnoteniu zhody. Hovoríme o záchranných vestách, um, pr- neprestrelným vestám, vestám, ktoré ochraňujú pred uh, bodnutím nožom a uh, uh takisto uh, ochranné prostriedky, ktoré chránia pred uh, nadmerným hlukom a vysokým tlakom. Niektorí ľudia si zamieňajú požiadavky, ktoré sa týkajú škodlivého hluku a hluku ale my tu hovoríme iba o škodlivom hluku. Znamená to napríklad um, ochrana uší na e, profesionálne použitie, ochranné slúchadlá na profesionálne použitie. To nehovoríme o ochranných slúchadlách, e, ktoré sa používajú súkromne, napríklad v lietadle. No a my sme teda hodnotili, či tieto produkty majú spadať do kategórie 3, to je najprísnejšie hodnotenie zhody. My sme sa snažili zabezpečiť, aby notifikované orgány nezlyhávali pri hodnotení zhody. E, tie odpovede, ktoré sme dostali, sú také, že väčšina európskych podnikov vo všeobecnosti má systém zabezpečenia kvality a preto e, náklady sú minimálne. Samozrejme, ak neexistuje systém zabezpečenia kvality, budú tie náklady vyššie, pretože ten systém hodnotenia kvality sa musí vybudovať od nuly. A to môže stať e, niekoľko tisíc eur. Potom sme skúmali rôzne technické požiadavky, ktoré musia dodržiavať výrobcovia. A My sme sa už poučili aj z implementácie smernice. Vieme, že tri technické pre, e, požiadavky, ktoré tam sú, nie sú praktické, nie sú použiteľné a preto e, sa navrhlo ich zrušiť a tým sa aj znížia náklady pre výrobcov a notifikované orgány, pretože nebude potrebné čítať komplikované texty s troma zložitými technickými požiadavkami. No a na záver zmena smernice na nariadenie. Pokiaľ ide o výrobcov, tí už nebudú musieť riešiť 28 odlišných národných zákonov a právnych systémov budú mať jeden a ten istý text vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Taktiež sme si overili, ako uplatňovať princíp subsidiarity tu. Nariadenie to sú vlastne technické požiadavky, ktoré musia byť rovnako dodržiavané všade v celej EÚ, A to, čo má robiť členský štát, tá práca, špecifická technická práca, ktorú má robiť členský štát a jeho orgány, tá ostáva nezmenená, do toho nariadenie nezasahuje. Jediná vec, ktorú nariadenie vytvára, sú technické požiadavky, ktoré musia ostať vždy nemenné, i keď sa tá legislatíva transponuje na národnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Sme teraz ochotní odpovedať na vaše otázky. Thank you to the commission. Ďakujem komisii za prezentáciu posúdenia vplyvu. E, pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť v tejto chvíli? Áno, ďakujem. Mám veľa otázok a ďakujem vám ešte raz a ďakujem aj tieňovým spravodajcom za prácu. E, samozrejme, e, pravidlá pre bezpečnosť výrobkov, ako sú napríklad záchranné, záchranné vesty, to je, to je veľmi dôležité. A tento táto, tento, e, táto legislatíva práve chce zabezpečiť, aby dovozcovia týchto výrobkov z iných krajín mimo Európskej únie dodržiavali ten istý štandard, tie isté normy, ako aj výrobcovia v Európskej únii a to je skutočne veľmi, veľmi užitočné. To chcem povedať na úvod, kým sa začnem pýtať. Ale ešte niekoľko otázok vyhlásenie o zhode, e, chápem to tak, že v minulosti výrobca musel mať toto vyhlásenie o zhode, ale teraz každá položka, a niektoré sú pomerne za nízku cenu, musí v podstate mať svoje vyhlásenie o zhode v mnohých jazykoch, prípadne, a to je iné, než bol ten prístup k lanovkám a zariadeniam plynné palivo. Tam je e, e, tá, ten papierový exemplár vlastne občný alebo voliteľný. Pozreli ste sa aj na túto, tento aspekt v prípade tých e, položiek za nízku cenu. V prílohe 5 je teraz pridané, že európske typové schváľovanie Ehm, vlastne platí len 5 e, rokov a potom automaticky sa musí obno- e, končí a musí sa obnoviť. A toto je ehm, vlastne novinka a e, výrobcovia sa obávajú, že to spôsobí neistotu. Zvážili ste aj toto? A jednotlivé kategórie typov vybavenia alebo prostriedkov osobnej ochrany. Tu máme tri rôzne typy e, podľa toho, ako dôležité sú z hľadiska ochrany života. V kategórii 2 e, ste hovorili, že sú to prostriedky robené na mieru. Výrobcovia tu majú určité pochybnosti, napríklad v prípade e, záchranných viest proti utopeniu by sa vlastne mohli dostať z kategórie 2 do kategórie 3 a to by v podstate mohlo podkopávať normy. By posúdili ste aj dôsledky takéhoto postupu? No a potom je tu otázka e, E, tých zariadení na e, udržanie sa na vode v porovnaní e, s tými záchrannými vestami. Zvážili ste aj tento vzájomný vzťah a zariadenie do jednotlivých kategórií. Ja by som chcela takisto sa dozvedieť viac o jednotlivých typoch tých z tých eh, firiem, ktoré vám odpovedali, povedali ste, že to bolo 17%, 27%, eh, ale eh, tieto prostriedky vyrába vyše tisíc firiem a väčšinou sú to malé a stredné podniky, ktoré sú napríklad v odevnom priemysle a podobne. Takže E, na jednej strane sa hovorí o tom, že je to masový trh, ale na druhej strane e, vieme, sú to malé a stredné podniky. Ktoré e, malé a stredné podniky alebo firmy sú teda do tohto zapojené a podielajú sa na tom zvýšení Vieme o 1500 prípadoch popalenia, popalenia rúk v jednej krajine podľa vašej správy, ale nevieme, či, je to, či to súvisí s, použitím alebo nepo, s používaním alebo neupoužívaním týchto nových položiek, ktoré by mali spadať do rozsahu pôsobnosti tohto dokumentu. E, takže e, to sa pýta aj e, naše, náš odbor na posúdenie vplyvu. A potom 31 Eh, z 31 eh, eh, respondentov 18 nesúhlasilo pri verejných konzultáciách so zmenou rozsahu pôsobnosti. Takže môžete nám vysvetliť aj toto. A aký je pomer v cenových rozdieloch medzi tými E, položkami, ktoré sa predávajú na súkromnom, e, pre súkromné použitie a e, profesionálne použitie, pretože tie, čo majú byť na profesionálne použitie, by mohli byť drahšie. A potom nakoniec vlastne by to mohlo znamenať, že ľudia, spotrebitelia ich budú používať vlastne skôr menej a to nám pôsobí určité obavy. A potom posledná otázka, tá sa týka úvodného ustanovenia číslo 9 hovoríte tam o vylúčení eh, remeselných výrobkov ako ručne vyrobené rukavice a hovoríte, že nie sú eh, zahrnuté do rozsahu pôsobnosti. Ale ja som toto vylúčenie nenašla v texte ako takom a pritom v predchádzajúcej smernici boli tieto položky explicitne vylúčené. Takže prečo je to takto? Neviem presne ani, čo sa má na mysli tým, keď sa povie ručne vyrobené, ale prečo sú len v úvodných ustanoveniach a nie v texte. Tam je to do istej miery nejasné. A teraz tieňoví spravodajcovia, takže EPP, pán Armand. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, Budem pokračovať po nemecky. Domnievam sa, že výbor sa zhodne asi na tom, že legislatívny postup, ktorý teraz chceme prijať, je dobrý, že táto legislatíva je dobrá, pretože sa zvyšuje bezpečnosť a výrobcovia a distribútory, ktorí sú činní na trhu, nebudú príliš zaťažení novou legislatívou. To musí byť cieľ nášho výboru. Zajtra sa, pardon, včera sa konalo zasadnutie tieňových spravodajcov. Niektoré otázky, ktoré sa dnes objavili, už boli čiastočne riešené. Ja mám štyri otázky ktoré ale z časti už položila aj predsednička výboru. Chcem sa spýtať na to časové obmedzenie. Prekvapivo sa to nech, nenachádza v hlavnom texte, ale v prílohe, v prílohe 5, článok 6 2, Sú to písmena I až J. Tam sa obmedzuje platnosť certifikátu na 5 rokov. Toto predtým v minulosti neexistovalo podľa údajov výrobcu. A vyvstáva tu otázka, že keď e, výrobok PPE už bol raz certifikovaný a norma sa medzi tým nezmenila, aké sú dôvody na to, aby sa zaviedlo toto časové obmedzenie platnosti certifikátu? Pretože to môže výrobcovi spôsobiť veľké problémy. On má možno ešte veľa týchto výrobkov na sklade. Takže prečo teraz komisia chce e, tu dať to obmedzenie, časové obmedzenie na 5 rokov. Ja si nemyslím, že výrobcovia podľa toho, čo hovoria, sú s týmto spokojní. Druhá pripomienka. E, výrobky PPE vyrobené na mieru. Chcem sa spýtať, či teraz všetky majú spadať do rizikovej kategórie číslo 2 vyvstáva otázka, či to nie je nebezpečné. Orientovať sa vždy podľa vysokého rizika, pretože nie je podľa mňa dobré, aby na mieru vyrobené prostriedky boli paušálne zaradené do tej vysokorizikovej kategórie. Mali by sme ich jednotlivo hodnotiť. Ak vyrábam PPE, tak samozrejme chcem aby sa hodnotilo riziko pri každom produkte. Sú kategórie 1, 2 a 3. Nemôžeme to automaticky dávať do jednej kategórie, pretože potom eh, je tu nebezpečie, že eh, trh eh, bude zaplavení týmito namieru vyrobenými výrobkami, ktoré automaticky pôjdu do kategórie 2. Potom bude možné sa samozrejme vyhnúť tej drahej kategórii 3. Pokiaľ ide o článok 8.6 e, tam sa hovorí, že na papieri musí byť vytlačená kompletná adresa výrobcu. Myslím si, že toto nie je potrebné v časoch internetu, v časoch najrôznejších možností, ako sa dá robiť označovanie. A moja Posledná otázka, článok 7.2. Tam sa hovorí o demonstráciách, o prezentáciách. Čo to znamená? Chcem vedieť presne, čo to znamená, aby potom neboli problémy s pochopením tohto pojmu demonstration. Mrs. Westphal. Ďakujem a dám slovo pani Westphal. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem za hlas, Zvyčajne nie som takáto zachyp- zachrypnutá. Teraz e, krátko pred Vianocami mám ale problémy s hlasom, takže budem hovoriť stručne. Mám jednu otázku pre komisiu. E, tá téma rukavíc BAK, o tom sa veľa hovorí v nemeckých médiách, tie by sa predražili o 20 ale chcem sa spýtať, koľko nekonformných výrobcov rukavic by potom existovalo. Pretože poviem to úplne jasne. Popáleniny sú veľmi bolestivé a najmä v domácnosti. V Nemecku je to rovnako ako v ostatných európskych štátoch. Väčšina nehôd sa e, stáva v domácnosti a preto nechápem takéto diskusie. Nechápem to, o čom sa tu hovorí. Spája sa to aj s určitým euroskepticizmom, pretože sa hovorí, že opäť Európska e, únia, parlament alebo komisia sa snažia niečo nadmerne regulovať. Ja Eh, ja eh, veľa varím a pečiem a potrebujem tieto chňapky, tieto špeciálne eh, rukavice. Keď mám rozpálenú rúru, tak tá má 100 až 250 stupňov Celzia. Už len keď rúru na pečenie otvorím, tak sa z nej vyhrnie horúca para. A ja potrebujem predsa rukavice, tak tie tzv. kuchynské chňapky na to, aby som e, vytiahla plech z rúry alebo hrniec z rúry. Myslím si, že aj muži toto poznajú, nie iba ženy. A o to mne presne ide, aby tieto rukavice teda nakoniec sa nepredražili. Diskusia o PPE produktoch je nutná, pretože tu ide o to, aby ľudia, občania EÚ boli chránení a zároveň aby boli chránení dostatočne. A my ako Európsky parlament máme povinnosť toto zabezpečiť. Bezpečnosť nemôže byť e, znižovaná len kvôli tomu, že to veľa stojí. Už v poslednom e, volebnom období som e, bola v tomto výbore, robila som správu k systémom ABS v motocykloch a táto diskusia bola podobná od začiatku aj v tomto prípade. Mnohí hovorili, že ABS v motorkách nepotrebujeme, lebo je to príliš drahé. Trvalo to dva roky, mnoho trialógov a potom všetci spoločne sme sa dopracovali k záveru, že ABS systémy v motorkách pomáhajú zachraňovať životy. No a teraz e, vedieme veľmi podobnú diskusiu o týchto PPE produktoch a po, ja vás poprosím, aby ste boli vecní, aby ste to brali dostatočne vážne. A v tejto súvislosti Eh, pani spravodajkyňa, mňa by zaujímalo, aký máte časový plán. Napríklad v nemeckej tlači minister hospodárstva Pán Hancock eh, z Veľkej Británie je eh, citovaný a hovorí, že komisia je úplne strelená, že diskutuje o takýchto veciach, ale my ako parlament musíme zabraňovať takýmto, takýmto diskurzom. Nechceme predsa poškodzovať Európsky parlament um, a jeho imič a preto chcem, aby ste predložili jasnú, uh, jasný časový plán, aby bolo presne, e, pevne stanovené, ako budeme postupovať, v akej časovej súslednosti. Vidím, že prikvíjete, pani spravodajkyňa. Prepačte ešte raz za môj zachrypnutý hlas. E, takže áno, ďakujem vám. A e, teraz pán Hošpo, ďalší tieňový spravodajca. Ďakujem. Predtým, než sa vyjadrím k správe, chcem vám oznámiť smutnú vec. Bývalý Komisár Európskej komisie, pán Jacques Barrot, nás opustil. On bol ten francúzsky komisár, ktorý prišiel ešte pred e, pánom Barnierom. E, pre mňa je to veľmi smutná správa, pretože bol to môj politický aj osobný e, priateľ a Jacques Barrot bol takisto aj veľkým veľkým obhajcom európskej myšlienky. Zomrel pred troma hodinami v Paríži. Teraz sa vrátim k tejto téme. Tu máme 3-4 zásadné otázky, ktoré chcem sformulovať. Poprvé, konzultácie, ktoré viedla komisia. Mám pocit, že je tu veľmi veľa údajov na jednej strane, ale na druhej strane sa mi zdá, že konzultácie neboli úplne formalizované, neboli mm, tak rigorózne zrealizované, ako by mali byť. Máme tu nedostatočné informácie. E, niekedy to bol taký skôr náhodný rybolov, e, to hľadanie informácie, takže chceli by sme, aby sme tu mali kompletnejší obraz najmä o spotrebiteľoch a o malých a stredných podnikoch. E, nechcem, aby si komisia myslela, že keď žiadame presnejšie informácie o vplyvoch, ktoré toto môže mať na aktérov, tak to znamená, že máme nejaký rezervovaný postoj alebo že sme proti postoju komisie. Nie, ja podporujem prístup komisie, pretože najmä pokiaľ ide o tie e, nehody v domácnosti a úrazy v domácnosti, e, tam dochádza naozaj k veľkému počtu úmrtí v niektorých e, štátoch. Zomiera viac ľudí v domácnostiach ako pri nehodách na cestách. Takže chceli by sme od komisie dodatočné údaje a ešte dôkladnejšie informácie z tých konzultácií, ktoré mala možnosť zrealizovať. Po druhé, je tu viacero kategórií týchto PPE predmetov. Vy ste e, to povedali sám, keď z rúry chceme vytiahnuť e, plech alebo hrniec, tak sa môže spáliť aj muž, nielen žena. A ja možno nesúhlasím plne so socialistickou koleg- kolegyňou, ale ja musím naozaj povedať, že som veľmi nešikovný muž. Viackrát som kvôli tomu bol aj v nemocnici, keď som si ublížil. Takže viem, že toto je naozaj veľmi dôležitá téma. A je to aj téma, ktorá nie je ľahko regulovateľná. V mojej krajine je veľa výrobkov, ktoré sa napríklad v Provencálsku vyrábajú ako remeselnícke produkty alebo umelecké e, predmety a, a skrývajú určité riziko v sebe. Samozrejme, v e, rúry na pečenie nemajú všetky rovnakú teplotu, A keď niekto napríklad organizuje večeru v záhrade, tak musí niesť um, horúci hrniec von do záhrady a za ten čas sa môže spáliť, ale na druhej strane tieto výrobky často vyrábajú remeselníci, umeleckí remeselníci a je ťažké toto regulovať. E, chcem mať ten pekný výrobok, ale nechcem sa spáliť. Ako, ako to nejako vybalansovať? To bude ťažké. A potom ďalšia pripomienka sa týka náročnosti administratívnych e, postupov a tých technických dokumentov, ktoré sa budú musieť každý raz predkladať. To, čo hovorí kolega z EPP o možnosti využívať internetové stránky, e, to je možno dobré, pretože niekedy tie informácie sú veľmi objemné. Keby sme to všetko písali na produkt, tak by bolo, boli tie informácie väčšie než samotný produkt. Ďalšia vec, mám tu ešte jednu otázku, ktorú som si zatiaľ nezodpovedal. Tá dynamika systému. Nenašiel som odpoveď nikde v dokumentoch komisie. Hovorili ste o tom časovom obmedzení na 5 rokov. Je veľmi dôležité, aby tu bola určitá dynamika v tom systéme. Bezpečnosť produktu to nie je niečo, čo, čo, čo musíme zmrazovať, to je niečo, čo sa vyvíja. V tomto sektore sú aj inovácie, veci sa menia Nechceme sa dostať do takej rozporúplnej situácie, ak by sme tú časovú lehotu dali veľmi dlhú. Napríklad bezpečnosť produktu by bola schvaľovaná navždy na celú životnosť produktu, tak potom by sme mohli zmeškať určitý pokrok, ku ktorému došlo medzi tým. Takže my musíme eh, posilňovať neustále bezpečnosť produktov a to musí byť niečo, čo sa stále vyvíja, čo zohľadňuje nové materiály, nové technológie a tak ďalej. Je preto potrebné, aby sme mali systém, ktorý bude schopný dýchať, ktorý bude flexibilný, ktorý by mohol integrovať, vstrebávať aj inovácie. Pokiaľ ide o túto tému toho časového obmedzenia, som nerozhodný. Neviem. Aj diskusia s malými a strednými podnikmi je tu dôležitá, ale nie je vždy jednoduchá. Malé a stredné podniky nám vždy hovoria, že sa boja zvýšených nákladov, ale na druhej strane myslím si, že malé a stredné podniky by takisto si mali uvedomovať, že toto bude ovplyvňovať aj importy. Teda je to niečo, čo musí posilniť malé a stredné podniky v konkurencii eh, v hospodárskej súťaži. Na rozdiel od socialistickej kolegyne, ja si myslím, že dodatočné zabezpečenia alebo záruky kvality, to by, to by malo niečo stáť. Ehm, tá cena sa musí zvýšiť, ale rozumným spôsobom. Nemôžeme očakávať, že nové prvky, ktoré zvyšujú bezpečnosť produktu, nebudú nič stáť. To zvýšenie bezpečnosti bude niečo stáť, ale musíme dbať na to, aby to nebolo prehnané, aby nedochádzalo k nadmerným zvýšeniam cien. Čiže o týchto všetkých veciach musíme diskutovať. Myslím si, že v tejto téme sa všetci zhodujeme e, na tej podstate, na tých hlavných líniách. E, zhodujeme sa na tom, že potrebujeme okamžite čo najrychlejšiu maximálnu harmonizáciu, ale na druhej strane sa tu objavuje obrovské množstvo otázok, ktoré na prvý pohľad sú možno detailné, ale na druhý pohľad už nie. E, možno sú to niekedy organizačné otázky, ale jednoducho sú to veci, na ktorých ešte treba pracovať. A budeme sa snažiť o to aj so spravodajkňou v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Rošfor. Pán Mastalka teraz, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Moji kolegovia v podstate už položili väčšinu otázok, ktoré som sa chcel spýtať aj ja vrátanie toho, aká teplota sa používa na pečenie v rúre, aj toho, že sa človek poraní najľahšie doma. Ale chcem sa spýtať komisie na jednu vec. Ja som videl včera už jednu prezentáciu. Tam bol údaj, že je predpoklad, že je na trhu približne 4 tisíc výrobcov týchto výrobkov, ale na e, ten dotazník odpovedalo len 77. Je to dostatočné množstvo na to, aby sme mohli urobiť záver, že je potrebná zmena. To je tá moja otázka. A navyše e, išlo o to, ako zareagujú práve tie malé a stredné podniky, ktoré by sa to mohlo dotknúť. E, a druhá otázka, to je skôr na vedenie nášho výboru. Komisia povedala, že vo svojej analýze nemá uvedenú mieru úrazov, počet úrazov, že sa to nedá zrátať. Ja chcem odporučiť, my máme agentúru pre ochranu zdravia pri práci v Bilbao, ktorú platíme a mohli by sme ich možno požiadať o nejakú konfrontačnú alebo porovnateľnú štúdiu práve túto agentúru, aby sme ako výbor mali svoje parlamentné údaje k dispozícii. Pán Durand, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Mám jednu malú otázku pre komisiu a chcel by som aj nadviazať na to, čo povedal pán Rošford na tému spravodlivej ceny za produkty, ktoré sú efektívne, bezpečné. Myslím, že vaša pripomienka je primeraná. Áno, za produkty by sme mali e, platiť primeranú spravodlivú cenu. Nemôžeme žiadať, aby sa kvalita e, zlepšovala, ale zároveň za rovnakú cenu, za nemennú e, cenu. Ešte jedna vec, pán Rochford. Čo si kupujeme za akú cenu a na ako dlho? To je otázka, ktorú si kladú vždy spotrebitelia. E, spotrebitelia samozrejme musia zaplatiť za to, aby e, sa nespálili, ale nemajú povinnosť platiť za produkty, ktoré sa rýchlo kazia a ktoré musia neustále nahrádzať. E, niektoré produkty sa samozrejme kazia len používaním veľmi rýchlo. To bolo len tak v zátvorke na margo toho, čo ste povedali. Ja mám teda tú otázku pre komisiu, ako som povedal. Ja som si vypočul, čo hovoríte. Nespochybňujem to, um, čo ste povedali. Uh, vy ste hovorili o tých troch technických požiadavkách, ktoré sú nesplniteľné, napríklad mechanické vibrácie a tak ďalej. Vy ste všetko vymenovali. Vy ste povedali, jasným spôsobom, že zrušenie týchto technických požiadaviek neovplyvní nejako, nejakým spôsobom životné prostredie ani zdravie pracovníkov. A ja sa chcem spýtať, na základe akých kritérií ste to posudzovali? Opierali ste sa o to, čo vám povedali zamestnávateľia, podniky, alebo aké údaje ste mali na to, aby ste toto vyhodnotili? Thank you. Ďakujem pani predsednička. Musím povedať úprimne, že som teraz prekvapená tou diskusiou, ktorá sa tu odohráva, pretože tu máme dočinenia návrhom nariadenia, ktoré nevychádza z nuly, opiera sa o smernicu z roku 89, takže máme tu už určitý základ, ani my nevytvárame nový zákon od nuly, ale ako už zaznelo, vytvárame nové nariadenie, ktoré bude znamenať aj um, zjednodušenie v mnohých oblastiach. Ja vítam, čo predložila Európska komisia Vítam aj to, že sa tu robí posúdenie vplyvov, impact assessment. Moji kolegovia vedia, že väčšinou nadávam na posúdenia vplyvov, ktoré robí komisia, ale toto posúdenie iné je dobré a naozaj kladie relevantné otázky a dáva aj odpovede. Myslím si teda, že by sme sa nemali tváriť, že tu budujeme niečo úplne nové, ale mali, mali by sme jednoducho povedať, že niečo zlepšujeme a tak to je. Mám jednu prozbu na sekretariat nášho výboru. Ja som sa nepozrela presne predtým na zákon, ja som si to len preletela a teraz v prílohe uh, som sa snažila prečítať si, čo tam je, ale príloha tam nie je. Na stránke výboru ikon e, a ja vlastne teraz nemám ani elektronický dokument, ani papierový. A to by sa nemalo stávať. Táto otázka ma e, zaujíma. Chcela som sa spýtať na tú sunset clause. Parlament um, ju vždy zamietal túto doložku. Neviem, či sa jedná o túto klauzulu v tomto prípade alebo nie. Preto sa pýtam ešte raz komisia, aby mi to vysvetlila. A ešte otázka pre predsedničku. Rada už pokročila v rokovaniach na tomto texte a my v Európskom parlamente sme ešte ani len nezačali. A ja by som chcela vedieť, pretože e, zvyčajne ste veľmi prísna na spravodajcov, aby pracovali v súlade s časovým plánom, ale teraz zo všetkých spisov, ktoré máme na stole, e, len vaša správa nemá žiaden časový plán a preto by som bola rada, keby ste nejaký e, predložili. Áno, e, teraz dám slovo komisii a Vicky sa potom vyjadri, ak je to takto v poriadku. E, len z časových dôvodov. Komisia, teraz by ste odpovedali na otázky a potom ešte dáme slovo spravodajkyni. Ďakujem. E, takže v prvom rade by som chcel objasniť situáciu. Pochopil som totiž, že niektorí pochopili, že máme 4000 firiem vyrábajúcich Ehm, rukavice. Nie, nie je to tak. Máme 4 tisíc firiem, ktoré vyrábajú všetky prostriedky OOP. To znamená všetky OOP. To znamená vrátanie týchto eh, rukavíc na umývanie riadu, ale tých je len málo takých, čo vyrábajú takéto rukavice. Sú to malé eh, podniky, máme, máme aj malé podniky vyrábajúce ehm, rukavice na manipuláciu s e, teplými e, predmetmi v kuchyni, e, vyťahovanie vecí z rúry. Takže samozrejme, pokiaľ ide o túto verejnú konzultáciu, tak ona je verejnej povahy na internete a my nevieme, akí sú vlastne tí adresáti Eh, to znamená, ktoré sú to tie eh, OOP, eh, alebo ktorí sú to tie, tie, tie, tie výrobcovia OOP v Európe. A tie výsledky sú v tých štúdiách, ktoré sú k dispozícii a my sme, a tam sa hovorí, že teda sú k dispozícii výsledky verejnej konzultácie, pokiaľ ide o tie rukavice Tu ide u to, o to, že e, rukavice, e, ktoré nie sú určené pre e, profesionálne použitie, nemajú označenie CE, tie, ktoré, majú označ- ktoré, ktoré sú určené pre profesionálne použitie, majú označenie CE. Ale Problém je v tom, že dnes aj rukavice na súkromné použitie, pokiaľ teda výrobcovia robia to, čo hovoria, že robia, by mali vlastne zodpovedať požiadavkám tejto legislatívy, pretože výrobcovia tvrdia, že tieto rukavice mm, ponúkajú ochranu a preto ich e, spotrebitelia kupujú. Ale E, samozrejme, e, nepožaduje sa od e, výrobcov, aby robili nič nad rámec, čo už dnes robia, ak tie ich výrobky skutočne naplňajú tie deklarované ciele. Ale problém nastáva, keď e, výrobca deklaruje, že, rukavice, že tie ochranné prostriedky e, chránia, ale oni, oni skutočne túto funkciu neplnia, tak potom by to mal napraviť a potom tie náklady navyše môžu byť aj 20 Takže keby e, dnes tieto výrobky spadali pod rozsah pôsobnosti smernice, tak by v podstate orgány dohľadu na trh nemali možnosť takéto produkty stiahnuť z trhu. E, takže dnes vlastne orgány pre dohľad nad trhom vlastne nemajú nástroje na to, vzhľadom na rozsah pôsobnosti platnej legislatívy, aby e, niektoré výrobky stiahli z trhu. A pokiaľ ide o ostatné otázky, e, ten, to osvedčenie na 5 rokov, to opäť znamená, Samozrejme to, že sa požaduje nový certifikát, nové osvedčenie v prípade, že sa výrobok zmení. A opäť to požadujú orgány dohľadu na trhom, pretože sa stáva napríklad, že e, e, záchranné vesty už neplnia normy a preto boli výrobci požiadaní, aby situáciu napravili. No a teraz e, orgány dohľadu na trh, e, čelia situáciám, kedy napríklad výrobca tvrdí, ja mám ale osvedčenie, tým pádom vlastne tie svoje výrobky meniť nemusím. A preto tie orgány dohľadu nad trhom e, požadujú obnovenie e, alebo vydanie nových osvedčení v prípade, že sa zmení výrobok. Samozrejme, Ehm, toto všetko e, musí byť e, prinove, e, primerané, to znamená obnovenie osvedčenia nesmie prinášať výrobcovi neprimerané náklady, nesmie sa požadovať napríklad analýza, 100% analýza alebo úplne nová analýza toho produktu. Takže takto sa postupuje. A pokiaľ ide o výrobky urobené na mieru, tak E, tam by mohlo nastať, že hm, výrobok z kategórie 3 by sa mohol presunúť do dvojky, ak sa robí na mieru. Ale e, ide o to, e, že to, čo sa robí v kategórii 3, na, na, na to sa vzťahuje audit výrobného procesu A v prípade e, výrobkov e, robených na mieru, tak tam v podstate táto požiadavka platí len v prípade, že je to skutočne len jeden jediný produkt, ktorý sa takto e, vyrába. Napríklad v prípade záchranných viest Samozrejme, my sme e, otvorení ešte e, ďalším možnostiam objasniť to nielen v úvodnom ustanovení, ale aj v e, normatívnej časti textu, tak aby to bolo skutočne čo najjasnejšie pre všetkých. Takže pokiaľ ide o adresy, alebo či to má byť na papieri alebo na internete. To, čo máme v legislatíve, je presne to, čo je v NLF v novom legislatívnom rámci. Tam máme úplne ten istý prístup, nič sa e, tu nezmenilo v tomto ohľade a o tom sa už predtým diskutovalo. E, diskutovalo sa o problémoch, ktoré môžu súvisieť s tým, keby sa všetko presunulo len na internet, tam by totiž e, sa oslabila právna istota. Jednoducho musí sa to nejakým spôsobom um, ešte inak uh, uchovávať. Nikto vám ešte nevie zabezpečiť, že to všetko navždy na internete zostane článok 7.2 uh, uh, veľtrhy a výstavy, tak tam sa akceptuje nesúlad produktov, výrobkov, ale samozrejme takéto výrobky, ktoré sa tam vystavujú a ukazujú, nemôžu byť uvádzané na trh je to len na účel pred, predvedenia výrobkov. A pokiaľ ide o technické požiadavky, e, mechanické vibrácie a prečo sme stiahli e, túto požiadavku. To bola všeobecná požiadavka a z nášho pohľadu e, mechanické vibrácie sa musia hodnotiť v nadväznosti na každý prostriedok osobnej ochrany, pretože každý takýto osobný ochranný prostriedok e, poskytuje inú ochranu proti mechanickým e, vibráciám. Napríklad e, robotníci pracujú s konkrétnymi zariadeniami a tie, e, a pri nich sa musí hodnotiť miera mechanických vibrácií a, podľa, a od toho sa odvíja aj e, potom požia, požiadavka na e, schopnosť osobných ochranných prostriedkov toto nejak riešiť alebo proti tomuto ich chrániť. Takže toľko. A samozrejme, my môžeme poskytnúť všetky informácie, z našich štúdií a správy, takže ak si želáte, tak to nie je žiadny problém po, poskytnúť ešte aj podrobnejšie informácie. Bohužiaľ, e, tie oficiálne štatistiky, bohužiaľ, ani tie štúdie, z ktorých sme čerpali, neobsahovali všetky údaje, ktoré by sme potrebovali. Ďakujem vám Takže myslím, že to e, už o pol hodinu presiahlo e, plán e, pani spravodajkyňa veľmi stručne. Ja chcem len povedať, že som sa ujala tejto témy, lebo sa na to nenašiel nikto iný, ale pre mňa je OPP veľmi dôležitá téma a ja by som sa veľmi hnevala aj z osobných dôvodov, keby niekto tvrdil opak. Na začiatku e, sa to týkalo veľmi dôležitých e, prostriedkov ako, životne, ako, ako záchranné vesty a podobne. A je veľmi dôležité, aby tieto osobné ochranné prostriedky skutočne plnili tie isté normy pri dovoze do Európy, ako e, v prípade tých, ktoré, ktoré sú vyrábané v Európe. Takže sú ale aj oblasti, e, ktoré e, riešil tým pre posúdenie vplyvu u nás, e, nášho výboru, ktoré spadajú pod rozšírený rozsah pôsobností a myslím, že aj na tento rozšírený rozsah pôsobností by sme sa mali pozrieť ako aj na to, či tie výrobky E, sú zaradené skutočne na to správne miesto. E, to znamená, keď e, robíme nové zákony, ktoré sa týkajú tovaru, tak by to malo byť urobené tak, aby to skutočne spotrebiteľom pomáhalo a aby im to nekomplikovalo používanie takých výrobkov. No a ja dúfam, že E, tá moja správa e, plní očakávania. Ja som práve preto náročky e, nestanovovala žiadnu, žiadny termín, pretože som sa chcela ešte stretnúť s tieňovými spravodajcami a tak ďalej. Chcela som to prediskutovať, takže preto ten termín nebol stanovený. 27. januára Eh, by mala byť eh, správa hotová. Dúfam, že to bude v súlade eh, s, skoordinované s tým termínom pre spotrebiče na plyné paliva. Máme tu teda tú otázku výrobkov na mieru 5-ročného predlučnej lehoty, potom papierových exemplárov, vyhlásení o zhode v, v v kontraste s internet, s elektronickou verziou. Máme k tomu rôzne pozmeňovacie návrhy. Ja sa e, pokúsim teda ešte e, popracovať na tom, ktoré e, typy sú, spadajú pod rozsah spôsobnosti a ktoré, ktoré nie. Ja sa jednoducho pokúsim aby e, sme e, trochu vrhli svetla na túto problematiku, aby v rovnakej kategórii ako rukavice, ktoré ma chránia proti chemikáliám, nebola napríklad aj moja manikúra. Takže dúfam, že sa nám podarí spolupracovať na tomto a že sa napokon dopracujeme spoločne k definitívnemu rozhodnutiu. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni. A teraz odovzdám slovo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 Dobre, ďalší bod programu je na tému nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci. Komisia nám predniesie, teda mala by predniesť eh, prezentáciu a tým dávame hneď slovo príslušnému útvoru komisie. Ďakujem. Volám sa Maria Rejpa. som veľmi rada, že dnes môžem na tejto pôde sa vyjadriť a prezentovať oznámenie komisie z júla z tohto roku o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodateľskom reťazci. Pokiaľ viem, náš výbor mal záujem aj o štúdiu, ktorú sme robili. Takže tá štúdia sa týka situácie v jednotlivých členských štátoch. štátoch. Nebudem to robiť zvlášť, ale vo svojej prezentácii to zaintegrujem. Čiže budem hovoriť aj o situácii v členských štátoch a to vychádza z tej spomínanej štúdie. Samozrejme, že toto je téma, ktorá v predchádzajúcom legislatívnom období e, veľmi zaujímala tento výbor a výbor IMKO vo všeobecnosti mal veľký záujem o tento jav, no, túto záležitosť v oblasti malého obchodu. Teraz eh, by som začala. Prvnež ale pristúpim k samotnému oznámeniu. Chcela by som vysvetliť, čo sa má na mysli, čo tým máme na mysli my, keď sa hovorí o nekalých obchodných praktikách. Definícia je taká, že ide o prax alebo praktiky, ktoré sa značne odchyľujú od správneho obchodného správania sa a spravodlivých transakcií. Takže nejaké vysvetlenia môžeme uviezť, napríklad keď sa zneužije niečo, čo chýba v zmluve, alebo retroaktívne zľavy e, pre jednu stravu, stranu obchod, tých e, zúčastných na obchode, alebo keď sa uplatnia jednou z súčasných strán e, nejaké nepredvídané poplatky. Takže prečo je táto téma taká dôležitá? Aj bola aj v Lani? Nuž preto, lebo e, to súvisí s tým, čo sa deje v oblasti dodávateľského, potravinového dodávateľského reťazca. A sú tam samozrejme kroky, ktoré sú dôležité v tomto zmysle. A poviem to takto. Fakt je ten, že sme zaznamenali dosť e, veľký nárast nevyváženosti z hľadiska vyjednávacej pozície. Sú tam veľkí hráči a potom sú tam malí hráči na tomto trhu. A potom vidíme, aká je štrukturálna koncentrácia z hľadiska potravinového dodateľského reťazca. A to sa netýka len malého obchodu, samozrejme, ale e, v súvislosti s niektorými produktami je to veľmi významný problém v oblasti potravinového dodávateľského reťazca. Čiže týka sa to aj nestability cien, má to samozrejme dopad na spotrebiteľov a vieme, že v uplynulých rokoch, e, v posledných rokoch teda e, boli rozpočty spotrebiteľov dosť obmedzené a pritom takéto nekalé obchodné praktiky určite majú svoj ďalší negatívny dopad a preto bolo potrebné začať proti ním nejak pôsobiť, bojovať. A začalo sa na úrovni členských štátov. Na úrovni EÚ máme taký dobrovoľný kódex, ktorý sa týka tejto iniciatívy pre boj proti nekalým obchodným praktikám. A potom samozrejme v členských štátoch sú rôzne situácie a zase sa vraciame k tejto dobrovoľnej iniciatíve, respektíve hm, spomeniem to v nasledujúcom slajde. Takže hm, na toto boli rôzne reakcie. Na jednej strane nová legislatíva, kde sa hm, reagovalo na nekalé obchodné praktiky konkrétne. Okrem toho boli tu určité modifikácie zákona o verejnej súťaži a toto už nebolo upravené, alebo tento zákon nebol upravený v blízkej minulosti, ale povedzme na úrovni členských štátov tiež existujú určité dobrovoľné projekty a sú aj také členské štáty, ktoré nemajú nejaké konkrétne kroky zamerané na boj proti tomuto negatívnemu javu. Dovolte mi ešte e, vyjadriť sa ku každému z týchto bodov detálnejšie. Na celoeurópskej úrovni teraz začnem tým. Keď e, za, alebo počas viacej rokov pracovali zúčastné strany na dobrovoľnej iniciatíve pre boj proti týmto nekalým obchodným praktikám. A nakoniec sa dospelo k nejakej dohode, asi tak pred rokom a niečo. Teraz sa to nazýva iniciatíva pre dodávateľský reťazec. A v Lani v septembri to bolo naštartované. Čiže táto iniciatíva ešte chcem najprv povedať to, že sa tam stanovuje viacero princípov správnej praxe. Na tomto, alebo na týchto princípoch sa dohodli príslušní zúčastnení aktéry. A potom vznikla tá iniciatíva a samozrejme je to úžasné, že niečo takéhoto vzniklo. A je dôležité, že e, e, príslušné zúčastnené strany sa dohodli na zásadách, ako postupovať. Avšak nie všetci tí relevantní aktéry nakoniec dokázali sa podpísať pod túto iniciatívu, pretože niektorí z týchto aktérov alebo zúčastnených strán e, zaznamenali určité sklamanie e, z toho, že táto iniciatíva e, mala aj určité obmedzenia z hľadiska možnosti plnenia. Takže niektorí aktéry potom sa nedokázali podpísať po túto iniciatívu, ktorá sa týkala dodavateľského reťazca, ale z hľadiska zásad ako takých s nimi väčšinou súhlasili. Niektoré členské štáty si zaviedli novú legislatívu, veľmi presne sa zameriavajúcu na tieto nekalé obchodné praktiky a vidíme to aj tu na mape. Teraz Vidíte, sú tam troška odlišné riešenia. Obvykle je tam zoznam nejakých praktík, tie sú tam vymenované v tom zozname a potom aj modely, ako bojo, sa proti ním bojuje, sú troška odlišné. Samozrejme, je to veľmi konkrétna, špecifická legislatíva, netýka sa vyslovne len obchodnej hospodárskej súťaže, a myslím, že toto by tu malo byť zelené, no, taliansko je zelené. No. A tie ostatné e, štáty majú na to svoje ďalšie orgány, ktoré sa vedujú tejto legislatíve. Okrem toho som hovorila, že dochádza aj k úprave zákona o verejnej súťaži, to sme videli vo Fínsku nedávno, a vlastne zákon o hospodárskej súťaži vychádza z toho, že sa hovorí, alebo sa sleduje aj hospodárska závislosť zmluvných strán. A napríklad v Nemecku našli také riešenie, ktoré sa nedávno začalo aplikovať. A išlo o jedného veľkého, o veľký hospodársky subjekt v oblasti malou obchodu. Takže to bežové, to sa týka presadzovania zákona, respektíve tam, kde nie je e, dostatok tohoto spôsobu zo strany orgánov, ale zase máme aj také, kde existuje možnosť e, odstíhavať, respektíve podať stiažnosť na súd a tak ďalej. Potom sú niektoré krajiny, kde vznikajú nové rámce a diskutuje sa o nich. Ktoré sú to tie oranžové či hnedé? Hovorí rečnička. So, what led now the Commission to put forward this communication? Takže potom sa predložil, predložil toto oznámenie. Najprv sme došli k záveru, že vo všeobecnosti Európsky zákon o hospodárskej súťaži je nedostatočný a toto sa ukázalo, že to nie je ten základný e, zákon EÚ pre hospodárskú súťaž. Nakoniec vychádza sa z článku e, zmluvy, článok 1, článok 2 konkrétne teda. A nedochádza tu zatiaľ k harmonizácii s článkami 1 a 2. Takže členské štáty majú vlastne širší akčný rádius pre ustanovenia, ktoré sa budú týkať konkrétne zneužívania pozície na trhu a tak ďalej. Ale môže to mať aj širší záber. Iniciatíva eh, pre dodávateľský reťazec je veľmi dôležitá a e, ešte umožňuje flexibilne riešiť otázku nekalej súťaže a verím, že dokáže sme teda v rámci oznámenia sa sústredovali práve na túto iniciatívu dodávateľského reťazca a chcem povedať, že je tu dosť široká zhoda na to, čo sú tie správne, aspekty správnej e, obchodnej praxe. Čiže nie je to legislatívny nástroj, ale ide o snahu harmonizovať. Či, povedať teda, že existuje tu nejaký základný konsenzus o tom, čo je správna prax v oblasti dodávateľského reťazca. A teraz sa vrátim zase k presadzovaniu. A chcem práve ukázať na to, že je to veľmi dôležité na vnútroštátnej úrovni taktiež. Čiže prečo komisia nenavrhovala niečo silnejšie? No, takže potom prišlo toto oznámenie a na to vlastne máme viacero dôvodov. Predovšetkým, a myslím, že som to vyjadril dosť jasne, máme tu tie vnútorné, domáce záležitosti a je tu práve aspekt toho, že aj na úrovni členských štátov vnútorne, interne sa bojuje proti týmto nekalým praktikám. Čiže trend tu existuje. Ak by existoval nejaký legislatívny nástroj, ktorý by sa zameriaval na presadzovanie práva, možno by bolo ťažké nájsť nejaké riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. A na to som poukázala aj pred, na predchádzajúcich slajdoch, keď ste videli, že aj tie mapy znázorňovali určité odlišnosti. Takže samotná iniciatíva dodávateľského reťazca má jeden rok a niečo z hľadiska svojho trvania a mala by poskytnúť, e, alebo mala by mať priestor na to, aby ukázala, že je ozaj vhodnou alebo vhodným nástrojom. Takže čo s týmto oznamom? Dôležité je, že sa týka členských štátov, komisie a aj trendov. Čiže sú tu tie tri trendy. Jednak je to to, čo som už spomenula, a to je tá iniciatíva dodavateľského reťazca. Potom je to e, aspekt, ktorý by sa týkal celoeurópskej normy, kde sa budú rešpektovať e, príslušné zásady a potom efektívne presadzovanie taktiež na vnútroštátnej úrovni, a samozrejme aj na celoeurópskej, na úrovni EÚ. Takže ide o to, aby členské štáty dokázali e, si vyhodnotiť aj svoj vlastný interný vnútroštátny systém presadzovania práva. Čiže samotná táto iniciatíva dodávateľského reťazca. No, tu som ešte zabudla spomenúť zatiaľ jednu vec na úrovni EÚ povzbudzujeme všetkých aktérov na trhu, aby sa pripojili, teda tí, ktorí sa ešte zatiaľ nepripojili. A sú tu určité obavy, nevieme do akej miery sa budú chcieť malé stredné vodníky zapojiť, ale oni sú tí, ktorí hlavne majú prospech keď sa bude efektívne zasahovať proti nekalým praktikám v obchode. Takže hovorím, to je ten samoregulačný rámec e, iniciatíva dodávateľského reťazca. A tam máme, ako vidíte, aj ten nejaký orgán dohľadu. Takže pokiaľ ide o samotné tie normy, už som spomínala, a neviem zachádzať do detajlov, ale dosiahol sa konsenzus a chcem práve zdôrazniť takú vec, že členské štáty si musia zhodnotiť, či ich to štátny rámec zodpovedá príslušným týmto zásadám. Čiže musia si preskúmať svoju vlastnú vnútroštátnu legislatívu aj z hľadiska obsahu a praxe, a teda aká, aké praktiky sa uplatňujú. Možno mm, sa tam narazí potom na tendenciu, ako to neraz býva, že niekedy sa uplatňa vnútroštátne až príliš silné pravidlá, ako nadpráca. Takže komisia potrebuje samozrejme a zdôrazňuje to, že musíme mať nejaké odraďujúce alebo odstrašujúce opatrenia. A ako také, tento systém by predstavoval určité takéto nástroje a samozrejme mala by existovať možnosť dôverných stiažností a keď sa to skombinuje aj s právomocami vykonávať eh, stíhanie, trestné stíhanie a tak potom je tu ešte ďalší faktor, ktorý sa nazýva faktor strachu. A okrem toho na jednej strane hovorím aj teda o vzťahoch medzi e, obchodnými partnermi alebo zúčastnenými stránmi, ktoré uzavrú obchod. A keď povedzme jedna zo strán e, poukáže alebo podá žalobu, odsúdi teda tie nekalé praktiky druhej strany, tak dá sa to robiť verejne, ale dá, malo by sa to dať robiť aj dôvernou cestou. Čiže toľko to v kocke z mojej strany o tom, čo uvádza toto oznámenie. No a teraz, čo sa stane? Momentálne sa nachádzame v roku, kedy prebieha hodnotenie na jednej strane sme zadali takúto štúdiu a skúmali sme práve túto iniciatívu dodávateľského reťazca aj národné platformy. Skúmali sme aj národné rámce, stretneme sa s členskými štátmi, aby sme si vymenali, vymenili názory na správnu prax, aby sme dokázali vylepšiť aj koordináciu v rámci členských štátov a budeme hovoriť o tom, ako oni v štátoch jednotlivých vyhodnocujú svoje systémy a potom samozrejme podáme správu aj parlamentu, aj rade o tom, čo sme zistili. A to bude v roku 2015 a táto správa prirodzene príde aj s určitými odporúčaniami o tom, ako by EÚ mala ďalej pokračovať, aké opatrenia by mala prijať. Takže toľko z mojej strany zatiaľ tento prehľad o tom, čo sa, alebo čo obsahuje toto oznámenie komisie a tá štúdia. Ďakujem, uvítam vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Um, Ďakujem. My sme tu teraz diskutovali vnútrovýborové záležitosti, prepačte. Nemáme už veľa času. Spravodajca, tieňoví spravodajcovia by mohli teraz zodpovedať otázky, ale to kolo otázok bude naozaj veľmi rýchle. Môžeme sa k tomu ešte vrátiť neskôr, ale teraz to musíme ukončiť za 7 minút. Pán Čekovic. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Myslím, že táto téma je veľmi významná, veľmi komplikovaná. Bude ťažké to e, prerokovať za niekoľko minút. Chcem sa poďakovať za úvod pani Rebinder a Chcem takisto povedať, e, že sú tu problémy e, s tým potravinovým dodávateľským e, reťazcom. Tento, táto správa je iniciatívna správa a jej cieľom je katalogizovať akceptovateľné návrhy, ako predchádzať týmto takýmto nekalým obchodným postupom. Máme rôzne štúdie v rámci vrátane tej od Európskej e, komisie. Z týchto štúdií vyplýva, že takéto obchodné postupy sú veľmi časté a veľmi poškodzujú najmä malé a stredné podniky. Obmedzujú e, možnosti malých a stredných podnikov prežiť na trhu, neumožňujú rizikové investície a takisto e, sú prekážkou cezhraničného obchodovania tu vo výbore budeme potrebovať na začiatok výmenu názorov. Ja som otvorený, ja sa chcem rozprávať eh, s vami o vašich názoroch na túto tému. Vypočujeme si všetky hlasy. Už sme urobili nejakú prácu v tejto oblasti, správa Bent, Young a tak ďalej, takže už v minulosti sa robilo na tejto téme. Nekalých obchodných postupov. Bola tu snaha ich definovať. V júni 2012 parlament prijal uznesenie o tom, ako sa narušuje rovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci a skonštatovalo sa, že tieto e, problémy sú európskeho rozmeru a preto je potrebné ich regulovať a sankcionovať na európskej úrovni. Komisia takisto v roku 2013 zverejnila zelenú knihu o nekalých obchodných postupoch. V roku 2010, čo je príznačné, komisia zriadila fórum na vysokej úrovni, ktoré má zlepšiť fungovanie potravinového reťazca. Komisia zriadila teda toto v roku 2010, vtedy to bolo dobrovoľné, ale napriek tomu malo obchodníci veľmi uvítali vznik tohto rámca. Tento rámec je však obmedzený, funguje obmedzenie, pretože je záväzný iba pre tie subjekty, ktoré ho akceptovali. V júli tohto roka komisia predložila nové oznámenie o boji proti nekalým obchodným postupom v potravinovom dodávateľskom reťazci medzi e, obchodníkmi. Máme teda širokú paletu rôznych úprav a regulácií na úrovni EÚ, napríklad nariadenie o nekalých postupoch, máme právo hospodárskej súťaže, návrh smernice o obchodných tajomstvách a tak ďalej a tak ďalej. Ale napriek mnohým dokumentom, ktoré existujú, napriek platným ustanoveniam, ešte stále pretrvávajú rozdiely v prevencii a bohužiaľ toto umožňuje tým nekalým obchodným postupom, aby prekvitali, pretože neexistuje legálny právny rámec, ktorý by reálne zamedzil tým, tieto postupy. Právo hospodárskej súťaže nebojuje a nepokrýva všetky postupy, ktoré existujú a neexistuje jedna jediná definícia toho, čo sú nekalé obchodné postupy v oblasti potravín. Tak ako povedala pani Robin, Rodinger, Niektoré členské štáty regulujú tento problém, výsledky sú ale rôzne a vidíme, že členské štáty sa stále viac a viac domnievajú, že dobrovoľné systémy boja proti týmto postupom sú nedostatočné. A preto stále častejšie štáty príjmajú zákony a zavadzajú sankcie. Iniciatíva pre dodavateľský e, reťazec je dobrá, ale takisto je dobrovoľná, takže jej dopady sú obmedzené a preto potrebujeme spoločný katalóg určitých princípov, e, preventívnych opatrení a takisto uplatňovania, opatrení ako uplatňovať túto legislatívu. No a v tejto správe sa hovorí, aká legislatíva je potrebná na európskej úrovni, alebo hovorí sa aj o tom, ako skoherentniť súčasnú legislatívu, aby sme prípadne ten problém riešili bez novej legislatívy. Chcem pani Rebinger eh, požiadať, aby ešte niečo vysvetlila. Poprvé, v správe parlamentu z decembra 2013 o maloobchodnom reťazci sa komisia vyzýva, aby zistila, či je možné implementovať legislatívu tak, aby sa odstránil element strachu. To sa spomínalo aj dnes. Ja chcem vedieť, čo sa urobilo v tejto oblasti. Ako, e, čo sa urobilo doteraz, aby sa odstránil faktor strachu vo vzťahoch medzi podnikmi. No a posledná otázka pre zástupcu komisie, pre zástupkyňu komisie. Vidíte tu nejakú možnosť eh, konať efektívne na regulačnom fronte, tak aby tie obchodné postupy, ktoré sa dotýkajú v prvom rade malých a stredných podnikov, boli úspešne eliminované z európskeho trhu. Ja hovorím v mene podnikov, mnohých podnikov a mám pocit, že dobrovoľné programy, samoregulácia a celkovo, celkovo dobrovoľný charakter, to všetko nestačí e, v tomto prípade, pri tomto boji. A preto naša práca by mala vyústiť e, do toho, že odsúdime takéto nekalé postupy, ale takisto a vyzveme aj na to, aby sa na e, ľudí, ktorí toto robia, stiahovala nejaká spravodlivosť. Ďakujeme. My sme za- začali trošku neskoro dnes popoludní, preto sme v časovom sklze. Chcem sa spýtať, či by ste boli ochotní sa vrátiť k tomuto bodu na konci e, zajtrajšieho predpoludňajšieho rokovania, ak to bude potrebné. Ešte jedno kolo s tieňovými spravodajcami si e, dáme, ale ak e, to nestihneme, tak sa k tomu vrátime tak sa k tomu vrátime 11.05 zajtra predpoludním. Ja chcem, aby sme o 10 minút začali zasadnutie s koordinátormi. Slovo má Ildigo Galpelc. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať komisii za prezentáciu a chcem sa ospravedlniť v mene pani Koraca Bild, ktorá nemohla prísť a požiadala ma, aby som predniesla jej pripomienky. Pani Koraca Bild víta to, aby malo obchodný reťazec bol e, prioritou na politickej agende a chce podporiť pána Jackieviča, aby pokračoval v práci a nadvezoval na doterajšie výsledky svojej práce. Vrátania aj toho, čo urobila už pani Koraca Bild. Musíme nadvezovať na správy De Jong a, a ďalšie, ktoré sa týkajú tejto oblasti, alebo na zelenú knihu o vzťahoch medzi podnikmi B2B. Pani Koraca Bild víta podporu komisie, ktorá teda podporuje túto iniciatívu pre potravinový dodavateľský reťazec. Takisto chváli to, že sa komisia sústredí na nekalé obchodné postupy vo vzťahoch B2B. V posledných rokoch sme urobili veľký pokrok. Prestali sme popierať tento problém a začali sme viesť konkrétny konštruktívny dialog. Ona sa domnieva, že najlepšie výsledky dosiahneme v partnerstvách PPP, a budeme pokračovať v konštruktívnom dialogu, ktorý sa začal so zainteresovanými stranami. Pani Koraca Bild vyzýva všetkých stakeholderov, aby sa zúčastnili na in- iniciatíve a aby vytvárali národné platformy. My sa snažíme zaručiť e, slobodu pohybu a slobodu zakladania podnikov v ktoromkoľvek štáte a preto zainteresované strany musia poskytovať transparentnosť v tomto procese. Parlament takisto zorganizoval okrúhly stôl o maloobchodnej sfére a pani Koraca Bild e, sa už teší na konštruktívnu spoluprácu so spravodajcom a ostatnými tieňovými e, spravodajcami. Olga Sehnalová, ďakujem pani predsedajúca. E, viem, že čas uteká a preto sa via- vyslovujem za to, aby sme sa vrátili k tejto téme podrobnejšie. Mám štyri konkrétne otázky pre komisiu. Chcem sa poďakovať za prezentáciu, za vyjadrenie pána spravodajcu. Taktiež myslím si, že mnohé tie veci už boli zmienené. Ja sa pripájam k trochu skeptickému pohľadu na dobrovoľné systémy. Je to samozrejme zaujímavá iniciatíva, ale chcem spomenúť, že podľa toho, čo povedala komisia, do iniciatívy sa nezapájajú vôbec poľnohospodári alebo zástupcovia mesospracujúceho priemyslu a preto je dôležité, kto sa zapája, koľko percent malých podnikov alebo mikropodnikov, koľko výrobcov potravín je do toho zapojených. To je podľa nás, podľa mňa dôležité pre úspech tohto nástroja. Druhá otázka sa týka výšky maloobchodných potravinárskych marží v EÚ. Ja som sa s týmto obrátila už na Európsku komisiu s otázkou, s interpeláciou. Chcem vedieť, či komisia má štatistiky o tom, aká je priemerná potravinárska maloobchodná marža pre základné potraviny v každom členskom štáte. A s tým súvisí tretia otázka, respektíve požiadavka. Uh, Chceme, aby sa podrobnejšie zanalizovalo, aké dopady niekalé praktiky majú na koncového spotrebiteľa v potravinárskej oblasti, v potravinárskom sektore. No a moja posledná pripomienka sa týka rovného prístupu v rôznych členských štátoch na vnútornom trhu pôsobí, pôsobia nadnárodné subjekty, či už sú to výrobcovia alebo obchodníci. A tí voči dodávateľom uplatňujú rôzne praktiky v rôznych členských štátoch a chcem vedieť, či si komisia myslí, že toto je nejaký atribút vnútorného trhu a či má na to nejaký názor. Ďakujem. Rob? Ďakujem, Vicky. Ja sa poponáhľam. Máme tu dočinenia s problémom, ktorý sa nevyrieši rýchlo, pretože ten problém spočíva v nerovnosti aktérov. Na jednej strane tu máme veľké, obrovské, koncentrované subjekty, na druhej strane veľký počet malých a stredných podnikov. Napríklad vo Francúzsku sme urobili, e, zriadili určitý systém ohlasovania týchto praktík, ale zatiaľ nefunguje e, dobre. Musíme sa teda naďalej mobilizovať, musíme to naďalej riešiť. Ja mám dve konkrétne otázky. Vzhľadom na to, že tu máme nerovnosť veľkosti týchto subjektov, vieme, že tu existuje strach. Malé podniky majú strach mobilizovať sa a vzburiť sa proti veľkým. E, boja sa, že na nich jednoducho nemajú A ja sa chcem spýtať, či tá práca, ktorú robíme už niekoľko rokov, hľadáme alternatívne formy e, voči e, súdnym e, sporom, pretože malé podniky sa boja ísť na súd. Existuje teda systém mediátorov napríklad. Chcem sa spýtať, či tí mediátori by nemohli byť viac mobilizovaní, aby riešili túto konkrétnu otázku či by nemohli riešiť postupne túto situáciu, ktorá je netolerovateľná. Chcem sa spýtať, či toto je možná cesta. Táto otázka patrí aj komisii, aj spravodajcovi. Čo si myslíte o tejto forme mediácie? Po druhé, 28 európskych expertov pripravilo odporúčania a tam je jedno odporúčanie, ktoré sa mi zdá byť zaujímavé. Možno by bolo dobré vypracovať zoznam čiernych a šedých postupov. Bol by to taký, dis, taký e, zoznam, ktorý trošku rozlišuje medzi rôznymi typmi nekalých postupov. Dnes ešte nie sme v takej situácii, aby sme mohli mať e, európsky zákon, ale máme tie dobrovoľné e, režimy, dobrovoľné systémy a teraz by mohol prísť zoznam, jednak čierny zoznam a potom sivý zoznam, e, kde by boli tie rôzne nekalé postupy, ktoré môžeme pozorovať v dodávateľskom reťazci. A toto by možno bol ďalší krok smerom k riešeniu. Ďakujem. Grazie, presidente. Ďakujem pani predsednička veľmi stručne. Toto je veľmi dôležité na zabezpečenie práv spotrebiteľov a E, takisto e, na zabezpečenie vzťahu medzi spotrebiteľmi a výrobcami z potravín. Aha, tak pani predsednička požiadala rečníka, abych na chvíľku prerušil. Prejav, e, dobre, budem hovoriť. Pomalšie hovorí rečník. Takže sa pokúsim hovoriť pomalšie, ale stručne menej prestávok budem robiť. Takže je to veľmi dôležité, pretože na jednej strane sa v Európe e, silne koncentrujú distribučné firmy. Stačí sa pozrieť e, na bežné európske mesto a uvidíme, že všade sú vlastne tie isté distribučné siete, či je to Taliansko, Francúzsko alebo Nemecko a tie isté značky sú veľmi silné, ako povedal kolega Rochefort. E, v podstate malé e, podniky potom nemajú e, skutočnú silu. Takže ide o to, aby v budúcnosti v podstate tú otázku efektivitu distribúcie nakoniec e, e, nemuseli riešiť e, výrobcovia. Takže mám otázku na komisiu. Tie nekalé praktiky zahrňajú podľa vás aj to, čo nazývame private label. To znamená, že niektoré firmy pod vlastnou značkou distribujú produkty, ktoré však vyrábajú iné podniky. Toto samozrejme má veľký dopad na spotrebiteľa, lebo mu v podstate neumožňuje eh, správne identifikovať eh, ten produkt. Takže je to jedna z praxí, jeden z postupov, ktorými sa chce komisia eh, zaoberať. A ja osobne E, navrhujem, aby sa aj tomuto venovala pozornosť možno e, v rámci nejakej dobrovoľnej iniciatívy, o ktorej sme dnes hovorili. Komisia. Samozrejme, vy sa k tomu môžete vyjadriť aj písomne. Ja som si tiež uvedomila, že už je už o 20 minút 6. Ja vám ďakujem za všetky otázky. Odpoviem na ne podrobne písomne, ale eh, veľmi stručne teraz eh, Pani predsednička však má opäť problém s tlmočením. Zdá sa, že niečo v systéme nefunguje. Okay, now we're hearing the... Áno, tak teraz už je to v poriadku. Ja som ešte na tie otázky e, neodpovedal. Ja som chcela povedať, že je bohužiaľ e, smutné, že nemôžem na všetko odpovedať e, podrobne, ale boli by ste ochotná prísť zajtra do poludnia a odpovedať? Akceptovali by to ostatní spravodajcovia? By s tým takto súhlasili? Máme eh, asi tak pol hodinu otázok od členov výboru a eh, komisia by na niektoré z nich eh, chcela určite odpovedať. O 11.10 do poludne zajtra by na to mohla odpovedať, alebo by sme museli mať ďalšie stretnutie, alebo písomne, čo by sa spravodajcom páčilo najviac zajtra. Takže zajtra to bude v poriadku. SND, EPP, takisto e, pán Rošfor. Uh, ja budem tu, ale mám iné zasadnutie o tej istej hodine. Takže súhlasili by ste s tým takto? Áno, nám to takto vyhovuje. Takže vám ďakujem za pochopenie a pružnosť. A teraz e, prejdeme priamo teda na e, zasadnutie koordinátorov. Thank you. Ďakujem vám všetkým. Takže najneskôr zajtra o štvrť na 12 sa komisia ujme odpovedí.